Colleagues, we better, we better get going. We better get going. We still have a way to go. No už, kolegovia, ideme pokračovať ďalej. Ešte máme pred sebou polovicu programu dnešného. Tešíme sa, že tu máme pani Liviu Jarovku medzi nami, pretože sa tešíme, že poprvýkrát diskutujeme na, na tému Rómov Nuž, kolegyňa v posledných mesiacoch pracovala, pracovali, máme tuto kolegov, ktorí pracovali posledné mesiace na opatreniach na podporu situácie rómskych občanov v Európskej únii. Takže predstavia nám potom um, priebežnú správu a konečná správa potom bude pripravená a preto 15. novembru a vlastne preto by tento tým privítal naše návrhy a príspevky, e, ktoré predniesieme počas rozpravy, ktorú budeme mať dnes. A hneď e, potom, keď nám e, predniesie správu Londýnska ekonomická škola, potom dáme slovo pani spravodajkyni Lívii Jarovke, ktorá už prvú výmenu názorov k jej pracovnému dok- dokumentu mala. Dovolte, aby som pripomenul, že z hľadiska po- rokovacieho poriadku ešte stále čakáme na konferenciu predsedov, ktorá má schváliť našu iniciatívnu správu, aby sa dostala na plenárku. A keď nám to schvália, tak sa to udeje na najbližšej konferencii predsedov. Takže najprv si vypočujeme pre zástupcu Londýnskej ekonomickej školy, ktorý e, chce sa ujať slova. Je to on či ona? Je tu v miestnosti? Nech sa páči. Okay. Okay, we're having two turns you take the floor. You're most welcome, the representative of the London School of Economics. Thank you. Uh, okay, it's a uh, great pleasure to be here today to present the interim uh, report on the... Veľmi ma teší, že vám dnes môžem predstaviť prímežnú správu k opatreniam na podporu rómskej situácie v Európskej únii. Volám sa Will Bartlett a som vedúcim katedry na ekonomickej škole a vedľa mňa je pani Roberta Benini z organizácie Novizma v Boloni a kolegyňa Claire Gordon, ktorá tiež spolupracuje pracuje na ekonomickej škole v Londýne a ospravedlňuje sa, že nemohla dnes prísť. V našom týme takisto máme aj pána Gabriela, ktorý je našim právnym poradcom a je z Bruselu. Takisto máme 12 expertov z krajín, ktoré sú pokryté touto štúdiou. máme štúdiu v dvoch častiach a prvá časť mojej prednášky bude asi 10 minút. Budem sa snažiť čo najskôr to skončiť alebo čo najmenej hovoriť, aby sme mali viac času na diskusiu a potom Roberta Benini predniesie závery a odporúčania tejto štúdie. Prvnež začnem, by som chcel zdôrazniť, že je to priebežná štúdia, stále je to ešte rozpracovaný dokument a veľmi vidíme, e, vítať vaše príspevky a pripomienky, ktoré nám potom veľmi pomôžu pri príprave záverečnej správy. Takže celkovo štúdia obsahuje 12 krajín a 6 z týchto sú staré členské štáty Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Grécko, Spojené kráľovstvo a 6 nových členských štátov Bulharsko, Česko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Slovensko. A jednotlivé správy za krajiny sú predstavené oddelenie a pokiaľ som viem, tak e, zatiaľ to nemáte k dispozícii a dostanete to v najbližších dňoch. Takisto sa zdôrazňuje, že jednotlivé správy za jednotlivé krajiny sú takisto ešte vo fáze vývoja. Takže nezabúdajte na to, že je tam ešte priestor na zlepšenie týchto správ za jednotlivé krajiny. Takže prezentácia bude v štyroch častiach. Predovšetkým bude úvod, kde teda uvidím môj hlavný kontext. Druhá časť eh, sa bude týkať analýzy politik, eh, ktorá sa bude sústrediť na oblasť vzdelávania a zamestnávania. Zdá sa, že tieto veci sú asi najdôležitejšie pre sociálnu inklúziu a na zlepšenie situáciou Rómov, ale našej správe takisto pokrývame aj otázku bývania a zdravotnej, zdravotníctva alebo zdravot, zdravia. A všetky tieto politické oblasti sú v podstate preko, prepojené a akákoľvek efektívna politika musí byť integrovaná, ktorá pokrýva všetky tieto oblasti a uzná, ak je, sú medzi nimi prepojenia. Časť 3 predstavuje analýzu právnych nástrojov, ktoré sú k dispozícii v EÚ po prijatí Lisabonskej zmluvy. O tomto veľmi veľa hovoriť nebudeme, i keď sa toho jedne dotkneme. Časť 4 asi je tou najdôležitejšou časťou, pretože tá by mala už určiť určité odporúčania pre tvorbu politiky, ktoré vyplynú z tejto štúdie. A ako pravdepodobne viete, rómska populácia v Európskej únii je vysoko rozmanitá. Je veľmi ťažké pripraviť e, nejaké celoplošné odporúčanie alebo jednotnú stratégiu, pretože jednotlivé charakteristiky rómskych skupín v rôznych krajinách sú rôzne. V niektorých krajinách je vysoká miera e, vyčleniania, niekedy e, exkluzie, niekde sú viac integrovaní. Spoločný menovateľ je, že veľká väčšina e, považuje, že sa ucitá v situácii sociálneho vyčlenovania v chudobe, nezamestnanosti alebo nepravidelnej zamestnanosti a sú predmetom nízkej miery vzdelania. Takisto aj odhaduje sa, že je asi, asi až 10 až 12 miliónov, avšak e, je to asi toľko ako Maďarsko alebo Grécko populácia je sústredená v strednej a juhovýchodnej Európe, takisto sú aj dosť veľké počty v Španielsku. Situácia Rómov sa zhoršila od e, reštrukturalizácie bývalých plánovaných e, ekonomík v strednej a východnej Európe počas prechodu na trhové hospodárstvo a rímsk, rómske obyvateľstvo je naďalej marginalizované a ocitá sa v stále horšej situácii. Preto EÚ potrebuje efektívnu stratégiu, tak aby Rómov mohla integrovať do európskej spoločnosti, pomôcť im získať vzdelanie a zamestnanie, čo je momentálne veľmi na nízkej úrovni. To nebude len v ich prospech, to je ale v prospech Európy, pretože ako e, Svetová banka preukázala vo svojej štúdii o e, tom, aké sú ekonomické dôsledky exkluzie Rómov, že sú vlastne to vysoké ekonomické náklady pre jednotlivé krajiny. Takže štúdia, na ktorú sme pracovali s našimi kolegami, E, vlastne postavená na 12 e, samostatných správach za jednotlivé krajiny. Ako som už predtým povedal, a to, čo dnes predstavujeme, je syntézna správa všetkých týchto krajín, o všetkých týchto krajinách. E, správa však sa neocitá v nejakom váku, ale v podstate je tu veľké úsilie pri tvorbe politík za posledné roky na rôznych úrovniach EÚ. EU aj v iných európskych inštitúciách. Takže existuje viacero inštitúcií, ktoré už sa snažili riešiť rómskú otázku. Predovšetkým sú to rímsko, európske inštitúcie, Európsky parlament, kde sme dnes, ale aj komisia, rada, um, rada pre zamestnanosť, pre zdravie, pre základné práva. Otázka po Lisabone takisto je otázka základných práv vymerane dôležitá a keď základné práva obsahujú aj nediskriminovanie, tak je to tým pádom veľmi pertinentná otázka pre rómskú populáciu. A potom e, agentúra FRA predstavila viacero dobrých správ k, ku konkrétnym témam, ktoré sa týkajú Rómov aj ostatné európske orgány predstavili určité správy, v podstate aj mm, komisia a aj parlament pripravili správy. Rada Európy takisto sa tomu venuje aj prostredníctvom správy mm, proti rasizmu a proti netolerancii. Potom je tu viacero rôznych e, sietí, kde sú zapojené rôzne krajiny, rôzne medzinárodné organizácie a zamotní nástupcovia Rómov. To je aká platforma pre Rómov, ktorú organizuje Európska komisia. Potom Európsky rómsky summit. A Európsky aká rómska sieť sa snaží maximalizovať prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a spoločne s Európskou koalíciou pre rómske politiky, to je, sú, je zruženie mimovládnych organizácií. A potom ďalšia sieť je Dekáda rómskej inklúzie. E, to je projekt spolu so Svetovou bankou a týka sa 12 krajín, ktoré majú vysoký podiel rómskej populácie. A to je takisto dosť má to dosť veľký vplyv pri príprave politik v týchto krajinách. Takže cieľom tejto správy je zdať všetky vedomosti dokopy a pritom vytvoriť vlastne nové e, vedomosti na báze jednotlivých štúdií z krajín a pripraviť také politiky, ktoré najlepšie fungovali v jednotlivých krajinách, tak aby sa nám podarilo identifikovať to, čo sa dá urobiť e, zo strany európskych inštitúcií v prostredí po Lisabonskej zmluve. A to znamená, že dať dokopy e, osvedčené postupy, a dostať to na európsku úroveň a pripraviť inovatívne opatrenia, aby sme dosiahli lepšie cieľ, zlepšiť situáciu Rómov v Európe. Okrem toho, do, rozloženie člen, Rómov po členských štátoch je rôzne. To znamená, že musia to byť také nástroje, ktoré budú aj špecifické pre jednotlivé územia a vysoká miera vlastne toho národného tam bude musieť byť. E, a územná distribúcia je dosť dôležitá, pretože niektoré členské štáty majú vysoký podiel populácie Mm, Rómov, dokonca až 7 v niektorých krajinách, ako je napríklad Rumunsko a Bulharsko, ale aj Španielsko majú vysoký podiel, alebo vysoké percento rómskych občanov. Tí sú väčšinou koncentrovaní v Andalúzii, južnej, južnej, južnej časti, juhozápadnej časti Španielska this overall Dobre, takže čo sa týka analýzy ponovitých, celkovo ten právny rámec v krajinách e, je takisto rôzny. Niektoré krajiny uznávajú e, Rómov ako etnickú menšinu, alebo majú určité zákony, ktoré sa osobitne e, odvolávajú na Rómov ako menšinu, ako je to v Maďarsku, Nemecku, Polsku, Rumunsku a napríklad aj na Slovensku. Španielsko má legislatívu, ktorá je zacielená na mm, sociálnu inklúziu Rómov. Maďarsko uznáva 13 e, etnických menšín vrátane Rómov. To sú len ako príklady. Zatiaľ, čo Polsko uznáva Rómov ako etnickú e, menšinu zo, z, podľa ústavy. Čiže sú rôzne prístupy k tejto téme, k rómskej menšiny. A rôzny prístup je dôležitý, pretože uznanie Rómov ako etnickej menšiny e, uľahčuje tvorbu tých politík, ktoré sú zacielené na zlepšenie ich situácie. Takisto každá krajina okrem toho právneho rámca má takisto aj iný inštitucionálny rámec a e, je treba pochopiť, eh, keď chceme pochopiť na národnej úrovni Rómov, tak musíme pochopiť, aké sú administratívne kapacity jednotlivých týchto štátov, pretože tie sú tiež rôzne, nielen medzi jednotlivými krajinami, ale dokonca aj medzi jednotlivými um, vládnymi štruktúrami. Napríklad eh, v nových členských štátoch uh, inštitúcie uh, získali ďalšiu túto právomoc počas uh, prístupových, e, procesu prístupu a teda zaviedli e, legislatívu, ktorá rešpektuje menšiny. A výsledkom tohto bolo, že v niektorých nových členských štátoch e, inštitucionálny rámec je možno, že lepšie rozvinutý, než je to v starých členských štátoch. Pretože tie slabé stránky, aj keď prevetľovávajú zase nedostatky v určitej implementácii, Takže vlastne niektoré z týchto programov nemali e, až taký dostatočne hlboký účinok. E, avšak e, už infraštruktúra jednoducho existuje, alebo štruktúry existujú a na nich sa teda dá bojovať, alebo <laughs> na nich sa dá stavať s podporou európskych inštitúcií. Čiže dôležité v týchto existujúcich e, štruktúrach je, že existujú v týchto krajinách e, osobitné výbory alebo osobitné orgány, ktoré koordinujú rómskú politiku alebo politiku pre Rómov. A e, však dôsledkom nedostatku implementácie zákonov súvisí s tým, že je tu otázka mm, slabosti právneho štátu v mnohých krajinách, ako napríklad Česká republika má úrad pre otázky rómskej komunitu, na Grécku takisto je medziministerská úrad, v Maďarsku majú radu, na Slovensku je úrad pre splnomocnenca pre rómskú komunitu, na Španielsku je koordinačný úrad, štátna rada pre rómskú komunitu. Čiže spol, zodpovednosť sa sústreďuje na alebo v niektorých iných krajinách je napríklad zodpovednosť jednotlivých, na jednotlivých ministerstvách, napríklad v Bulharsku je to ministerstvo e, práce a sociálnej ochrany, v Polsku je to, sú to vlastne jednotlivé e, region alebo krajské orgány, ktoré sa týkajú etnických menšín. A v Rumunsku je jediná krajina, ktorá má osobitnú agentúru pre rómske otázky. Ehm, čiže keď sú to vlastne štátne organizácie, sústredujú sa väčšinou na národnej úrovni a niektoré sú decentralizované a sústredujú sa dokonca na ešte lokálnejšiu úroveň, teda podnárodnú úroveň. A podnárodné úrovne sú v niektorých krajinách, teda osobitne v Nemecku, pretože v Nemecku je federálna krajina a takisto e, spadajú aj v Taliansku pod kraj, e, kraje, aj v Španielsku to spadá pod autonómne um, kraj, kraje, takže aké sú tie špecifické oblasti politiky, ktoré sa sústreďujú na vzdelávanie a zamestnanosť. Ešte než to ukončím. Vzdelávanie ako vyplýva naše našej štúdie, je podstatné pre zabezpečenie alebo umožnenie sociálnej inklúzie Rómov tým, že sa e, nedostávajú k vzdelávaniu, tým sa dostávajú stále viac do marginalizovanej situácie vo veľmi skorom štádiu. A politiky, ktoré tam sú, sa nevždy dosť dotočne dobre implementujú a je potrebné zabezpečiť e, miestnú, kap, miestne kapacity alebo zlepšiť ich. E, je treba zacieliť tieto politiky tak, aby rómske deti sa ešte v skorom veku zapojili do vzdelávacieho systému a musia byť politike také, aby tie deti v tom systéme zostali nevypadávali, pretože toto je základ toho, akým spôsobom môžeme zabezpečiť pre mladých Romov, aby mohli e, vstúpiť na trh práce, pretože bez e, základného a stredoškolského vzdelania nemajú šancu. Rómske deti e, majú nízku mieru dokončenia škôl, školy, čo im predstavuje veľkú nevýhodu na pracovnom trhu. V Španielsku je výnimkou v tomto, pretože má určité dobré príklady integrovania ešte na, pre, preč, na úrovni predškolského vzdelávania alebo na úrovni základnej školy? Well, they, um, countries have different um, strategies and Jednotlivé krajiny majú rôzne stratégie, rôzne akčné plány a môžete to vidieť aj z tej, ich správy za jednotlivé krajiny, keď si to potom budete čítať. Ale v podstate celkovo existuje široký rozsah rôznych nástrojov, ktoré sa momentálne využívajú v EÚ. Problémom je, že iba niekoľko z nich e, sa využívajú v jednej krajine alebo v viac ako jednej krajine. A keď sa pozriete po EÚ, tak nájdete veľmi široké spektrum rôznych iniciatív a politík, ktoré by sa mohli všetky nejako z, mm, z, spojiť alebo proste dať dokopy pri príprave spoločnej európskej politiky. Dve z týchto opatrení sú absolútne dôležité, to znamená e, prístup a, a podržanie. To znamená, že deti musia mať prístup k tomu vzdelávaniu a musia mať dostatočnú motiváciu, aby tam aj zostali. A druhá dôležitá vec v tejto politike je zlepšiť kvalitu vzdelávania, pretože je dôležité, aby vzdelávací systém reagoval na osobitné potreby rómskych detí. Príkladom, ako vidíte na obrazovke, sú príklady z jednotlivých krajín, že napríklad e, majú funkciu mediátora, ktorý, alebo sprostredkovateľa, ktorý vlastne medzi škol, funguje medzi školou a rodinou. E, potom sú predškolské triedy osobitné poš, e, po, po doplňovanie alebo vzdelávanie po vyučovaní. Potom sú aj určité finančné e, stimuly, aby deti, rodičia posielali svoje deti do školy. No, potom čo, opatrenia na zlepšenie kvality vzdelávania, tie sa týkajú napríklad e, vzdelávania učiteľov, osobitného vzdelávania učiteľov a podobne. Takže je to pomerne široký rozsah rôznych nástrojov, ktoré sú k dispozícii. A prečo teda nefunguje to všetko? V zásade Ide asi preto, že implementácia všetkých tých politik je príliš slabá a veľké ťažkosti sú najmä v inštitucionálnej koordinácii. A nedostatočný záväzok na na úrovni všetkých, na všetkých úrovniach vlády a že to všetko je postavené na báze rôznych projektov a nie na báze nejakých celoplošných veľkých e, integrovaných programov a vlastne sú takéto osamotené tie programy a tým pádom sa nič nezlepšuje a takisto nemáme žiadny monitoring týchto politík. Keď sa to nemonitoruje, nevyhodnocuje, tak nevieme, že či to celé fungovalo a to je jedným z problémov, ktorý sme takisto odhalili pri príprave e, našej štúdie, že v podstate nikto celkom presne nevie, že čo sa kde deje alebo aká je účinnosť týchto iniciatív. Čiže musíme oveľa viacej zistiť, ako, čo vychádza, keď budeme identifikovať tie nové politiky ale nemáme kvantitatívne údaje, pretože sa to nikto nemeria, takže nemôžeme vlastne robiť z toho posudky alebo úsudky. Napriek, napriek e, týmto výsledkom máme rôzne prípadové štúdie. Napríklad prvý je predškolské prípravné triedy. To je absolútne podstatné, pretože keď toto nebudete mať, tak nemôžete vonkoncom začať s procesom integrovania rómskych detí do vzdelávacieho systému kvôli marginalizácii tie predškolské triedy sú osobitne dôležité. E, potom, pokiaľ ide o e, žiakov, ktorí e, nedokončia školu, tam je tá logika veľmi podobná, teda že základné vzdelávanie poskytujeme tým, hlav, tým deťom, ktoré museli odísť zo školy, či už z dôvodov diskriminácie, alebo z finančných dôvodov, keďže ich rodina je chudobná. Takže finančný stimul pre e, chodenie do školy podľa nás je dobrým e, nápadom v niektorých prípadoch. Aspoň skúsenosti e, z niektorých krajín to naznačujú, možno sa o tom ešte by malo ďalej diskutovať a čerpať z toho. Takisto sú veľmi dôležité vysvedčenia alebo proste záznamy o, o chodení do školy a samozrejme aj otázka desegregácie je veľmi dôležitá E, pokiaľ ide o oblasť zamestnanosti, tam e, tiež e, sú k dispozícii viaceré opatrenia, takže nie je to tak, že by sa jednotlivé vlády ani nesnažili nejaké kroky v tejto oblasti podniknúť. Isté politiky existujú, ale nie je ich veľa, sú sporadické a nie sú ani veľmi dobre implementované. Vo všeobecnosti ide o priame vytváranie pracovných miest, o aktívne politiky trhu práce, e, školenia e, učňovské e, alebo učňovské vzdelávanie a čo je veľmi dôležité, keďže je na trhu práce diskriminácia Rómov, tak podpora živnostníkov, podpora ľudí, ktorí si otvárajú svoje vlastné firmy alebo prípadne družstva. Takže častokrát, častokrát Rómovia sú podnikavci, ale, ale e, sú podnikaví, ale, ale skôr v tom neformálnom sektore, čiže táto otázka je veľmi dôležitá. Ďalej, polnospodárske programy, tie tiež e, z, umožňujú prístup e, vlastne k polnospodárskej pôde a potom ďalší bod, podpora miestneho hospodárskeho rozvoja. To je veľmi dôležité, to sa opäť vraciame k tej otázke koncentrácie nevyhodnení v niektorých konkrétnych geografických oblastiach, čiže to sú všelijaké geta, ktoré sa nachádzajú za mestom, e, vysoká zločinnosť a tak ďalej. A potom e, posledný bod e, podpora vytvárania kapacít v úradoch práce, na úradoch práce. A posledný slajd, vyhodnotenie politik v oblasti zamestnanosti. časokrát dochádza problémom v oblasti implementácie národnáčnej plány E, pokiaľ ide o inklúziu o Romov, neboli e, brané prioritne v oblasti zamestnanosti. Je veľmi málo programov, ktoré sa špecificky venujú e, zamestnanosti Romov. Priame opatrenia v oblasti zamestnanosti častokrát, alebo práve naopak málokrát, málokrát zahrňajú aj školenia alebo vzdelávanie, takže nie sú trvalo udržateľné Eh, administratívne postupy pri registrácii podnikov sú eh, veľmi komplikované, takisto aj eh, mimo vládky, ktoré sú nejaké veľmi napomocné, majú málo financií. A potom tie osvedčené postupy, postupy bez practice. Dobrým príkladom je program Acceder v Španielsku, ktorý vlastne pomáha Romom dostať sa k pracovným príležitostiam, k pracovným miestam vytvára mm, isté také strediska v jednotlivých mestách, kde sa e, poskytuje e, učňovské e, vzdelávanie alebo odborné vzdelávanie, poskytujú sa rady, pokiaľ ide o kariéru, dávajú sa tam vlastne praktické typy, ako sa dostať k pracovným miestam v miestnych podnikoch, takže to je E, naozaj dobrý, integrovaný, e, viacrozmerný e, program, ktorého si môžeme všetci zobrať príklad. Predseda, ďakujem pekne. Po tejto prvej časti bude ešte aj druhá časť. Ja poprosím vás, aby bola stručná, pretože na celú diskusiu máme hodinu a štvrť a teraz by sme chceli, aby mohla aj pani spravodajkynia Jaroka zareagovať a takisto samozrejme aj ostatní poslanci, aby sa mohli vyjadriť. Takže ak dovolíte, chcel by som vás poprosiť, aby tú druhú časť ste e, sostručnili, aby nám teda vyšiel čas aj na diskusiu. Thank you indeed. I will try to be very short. Uh, I will do my... Uh, uh... Ďakujem pekne, budem naozaj uh, stručné, aspoň sa pokúsim. Pokúsim sa stručne odprezentovať naše hlavné odporúčania v oblasti politík. Pričom pripomínam, že naozaj ide iba prvý návrh, čiže naozaj sú to iba také indikatívne návrhy. Tie návrhy vyplývajú z našej štúdie. So, um, um, the policy recommendation are, um, Takže naše odporúčanie. Uh, tie sú v štyroch hlavných oblastiach. Prvá oblasť, prvý blok, potreba uh, definovať náš prístup. Ten prístup je veľmi dôležitý, pretože z toho uh, východiska, z toho prístupu potom môžeme identifikovať aj koherentnú stratégiu. Po druhé, tá inštitucionálna stránka, ten rozmer inštitucionálny, čiže koordinácia. Po tretie, náš cieľ zvyšovania efektívnosti politík a to sa už týka hodnotenia, monitoringu, vyhodnocovania a tak ďalej. A po štvrté, samotné odporúčania politík v jednotlivých, v jednotlivých um, oblastiach. Takže e, vrátim sa k tej jednotke. Aký je náš prístup? Nakoniec aj parlament, komisia či iné európske inštitúcie tento E, prístup identifikujú ako nový koherentný prístup. Čiže to je ten integrovaný prístup. My identifikujeme prepojenia medzi hlavnými oblastiami politik a tieto prepojenia sú e, veľmi e, dôležité, pokiaľ ide o celkovú efektívnosť politik a pokiaľ ide vlastne všetko, čo súvisí s integráciou Rómov. Poprvé, oblasť e, politiky vzdelávania. Tá e, vytvára e, podmienky rovnakého prístupu pre e, rómske deti e, k, k teda vzdelávaniu a teda aj z hľadiska dlhodobého je to veľmi dôležité z hľadiska celého života Rómov. Čiže naozaj je to dlhodobá politická stratégia ktorá je našou prioritou. A to preto, že dopad alebo efekt e, takéto politiky e, je stredno až dlhodobý. Takisto aj z hľadiska ekonomického, teda um, politika zamestnanosti, vytváranie, e, vytváranie príjmov a umožnenie prístupu Rómov na trh práce, to všetko sú veci, ktoré vytvárajú podmienky pre facilitáciu, pre umožnenie tohto procesu. A tretí politický blok, samozrejme, to je sociálna politika. Tá e, je široko koncipovaná, čiže je to sociálne zabezpečenie, sociálna ochrana, rodové otázky, témy, ktoré sa týkajú teda žien, e, stav o deti, e, zdravotný stav alebo zdravotníctvo, bývanie a opatrenia, ktoré sa týkajú e, vlastne vylepšenia životných podmienok. To všetko tam spadá. Európska komisia aj parlament už e, v súčasnosti e, e, vlastne hovoria e, o tom tiež e, v, týchto, v tomto zmysle. Hovoria o tom, ako o regionálnej politike. Regionálna politika je veľmi relevantná, pretože predstavuje istú víziu v horizontálnom eh, rozmere tých jednotlivých, jednotlivých sektorálnych eh, politik. Samozrejme musíme sa venovať ekonomickým otázkam prístupu k vzdelávaniu, kultúrnej integrácii, sociálnej integrácii, Eh, životným podmienkam a tak ďalej. Čiže regionálna politika. Hm? A takisto aj miestna politika. To je vlastne ten priestorový rozmer efektívnej politiky integrácie Rómov. Ekonomické a sociálnej. Tu je graf, kde vám ukazujeme tie prepojenia. Vidíte, že v strede Máme vlastne celkovú otázku e, integrácie Rómov do spoločnosti, do hospodárstva a potom e, sú tam tie štyri oblasti politik, vzdelávanie, e, zamestnanosť a tak ďalej. A potom tie podoblasti sú okolo. To je iba taká teoretická schéma. V skutočnosti tie prepojenia sú ešte bohatšie a navzájom sa tam mm, križujú. To je samozrejme iba taká otázka teoretická. Problém a komplexnosť vyplývajú z toho, že treba vytvoriť eh, takú stratégiu, ktorá toto všetko dokáže zladiť koherentným spôsobom. Very, very quickly. So first, um, uh, building institutional capacity. Eh, inštitucionálna eh, kapacita. Čo to je otvorená metóda koordinácia, To je niečo, čo možno už vy poznáte, ale je to vec, ktorú môžeme aplikovať aj v tejto oblasti. Pokiaľ ide o koordináciu alebo vylepšenie koordinácie eh, medzi členskými štátmi, to sú osvedčené postupy, benchmarking, peer review, výmena informácií a tak ďalej. Naozaj aj toto je skvelý spôsob, ako e, vylepšiť e, toto vymieňanie názor, vymieňanie skúseností a vlastne aj učenie sa e, jednej krajiny od druhej. A to v oboch smere starších od mladších alebo novších členských štátov aj naopak. Ďalší kritický aspekt je, systematickejší e, prístup k monitoringu a o vyhodnocovaniu. To je veľmi dôležitá vec. E, pri štrukturálnom fonde, Európskom sociálnom fonde, tak už e, sa to vykonáva v súčasnosti, ale nie je to všeobecne platné pre všetky sektory a pre všetky oblasti politik. Konkrétne sme identifikovali v jednotlivých e, správach o stranách, e, o správach o krajinách, že e, takáto, takto vyhodnocovanie, takýto monitoring vo väčšine krajín práve že chýba a práve z toho vyplýva mm, nízka efektívnosť jednotlivých politík. Takže vyhodnocovanie, monitoring a e, dopadová štúdia konkrétnej politiky. To je potrebné na to, aby sme mohli e, naozaj aj merať, vyhodnotiť, kvantitatívny aj kvalitatívny e, výsledok v konkrétnej oblasti, či už teritoriálny dopad, hospodársky dopad, sociálny dopad danej politiky, ktorá bola e, pre prospech e, Rómov zavedená. Pokiaľ ide o teda vyhodnocovanie po monitoring, typická schéma hovorí, kto vykonáva tento monitoring, toto vyhodnocovanie. Tam je to napísané. Máme dve možnosti. Internú expertízu a externú expertízu. Čo je veľmi dôležité, je zdôrazniť e, to e, interné, interné, vnútorné e, vyhodnocovanie tzv. participatívne vyhodnocovanie, pretože také môže zaangažovať samotných Rómov alebo predstaviteľov Rómov, ktorí pracujú v teréne. Možno z hľadiska techniky to nie je najefektívnejší prístup k vyhodnocovaniu, ale na druhej strane je tu veľká výhoda toho, že e, priamo zaangažujeme Rómov do e, tejto aktivity hodnotenia, samotných Rómov. Čiže to je niečo, čo by mohlo zvýšiť ochotu Rómov e, pracovať na úspešnom výsledku daného um, projektu alebo, alebo danej aktivity, ktorá sa hodnotí. Ale aj externá expertíza je veľmi dôležitá, či už je to miestna, regionálna alebo národná. To všetko e, sú úrovne, kde inštitúcie by mali externe hodnotiť e, daný projekt a jeho efektívnosť alebo prípadne nízku efektívnosť tak, aby sa uh, ľudia poučili z chýb, aby uh, neopakovali svoje chyby. Čiže vidíte, stručne, otvorená metóda koordinácie, monitoring, vyhodnocovanie a tým pádom získanie informácií o efektívnosti daných politik. Takže to je celá táto jedna oblasť. A ďalšia oblasť, vylepšovanie koordinácie medzi inštitúciami. Na európskej úrovni sme zistili, akože kolega povedal, že od komisie, od parlamentu, od rady prichádzajú mnohé e, iniciatívy, ale, e, ale predsa len tá koordinácia medzi nimi by sa mohla ešte e, vylepšiť, aby teda tieto politiky, tieto iniciatívy boli koherentnejšie prepojené. E, bolo by vhodné e, sa na toto otázku ešte, ešte poriadne zamyslieť. To je jeden návrh. Ďalší návrh, e, vylepšiť koordináciu na národnej úrovni. My sme v tých jednotlivých správach v jednotlivých krajinách napísali, že ehm, v každej krajine tá situácia je veľmi odlišná, že tá koordinácia sa má naozaj aj v rámci tej krajiny ešte vylepšiť, aby zdroje sa ehm, vynakladali efektívnejším spôsobom, aby ehm, celá tá aktivita prebiehala na kvalitnejšej úrovni. A potom je tu aj úroveň medzinárodná, aj tam by koordinácia mohla byť e, lepšia. Máme v Európe viaceré organizácie, ktoré podporujú Rómov, e, či už je to Svetová banka, či už je to UNDP, či už je to Medzinárodná organizácia práce, aj tie by mohli svoje aktivity v tejto oblasti lepšie koordinovať. a tým zvyšiť celkovú efektívnosť všetkých programov, ktoré sa v Európe Rómom venujú. Posledný bod, ten je možno taký skôr um, neformálny, týka sa vylepšenia inštitucionálnej koordinácie. To možno je niečo, o čom by sa dalo diskutovať. Čiže vytvorenie istého koordinačného orgánu alebo nejakého výboru, nejaké agentúry prípadne, ktorá by mohla napomáhať práve takejto lepšej koordinácii medzi jednotlivými programami. Ďalší bod, veľmi stručne, vzdelávanie. Už sme to stručne spomenuli, čiže hlavným cieľom je e, zlepšovanie prístupu k vzdelávaniu, ďalej zvyšovanie kvality vzdelávania, ďalej vzdelávanie rómskych žien a e, rozvíjanie e, vzdelávacej agendy, ktorá je založená na technológii, čiže máme na mysli internet, počítače, všetky tieto veci, vzdelávanie na, vzdelávanie na diálku. To je dôležité najmä pre mladých ľudí. zamestnávanie, prípadne zamestnávanie seba samého, čiže potrebná, a potrebné sú aktívne politiky trhu práce, e, priame opatrenia v oblasti zamestnanosti, zamestnávanie e, vlastne seba sama, je živnostníci, vytváranie nových e, podnikov, E, miestný e, hospodársky rozvoj, to je teda ten priestorový rozmer, ktorý som už spomenula, že je veľmi dôležitý e, na vidieku, polnohospodárska pôda, v niektorých krajinách toto je stále veľmi dôležitá vec, najmä v tých novších krajinách, takže na toto netreba zabúdať. Ďalej vytváranie kapacít na úradoch práce, ak majú tieto úrady Rómom pomáhať, potrebujú e, dostávať kultúrne školenia a nadobudnúť istú, istú sociálnu citlivosť e, voči týmto klientom. E, ďalej, politiky bývania, veľmi rýchlo, vylepšovanie bývania či už v mestských alebo v oblastiach, Ehm, to sú tie tzv. halting sites. Je to samozrejme e, dvo, e, citlivá otázka, tieto, tieto mm, e, osady. Ehm, poskytovanie, ubytovanie, to je ďalšia oblasť, oblasť ehm, sociálne bývanie. Samozrejme, v každej krajine dôležitosť sociálneho bývania je trochu odlišná E, niekde ide skôr o súkromné, súkromné e, bývanie v privátnom sektore, ale vrajím, v každej krajine je to e, trochu inak. Ale na to nemáme čas. Predseda, poprosím vás, naozaj to ukončite. Áno, v poriadku. E, bývanie tam toho bolo ešte trochu viacej, ale dobre, poďme ďalej. Finančné nástroje, strukturálne fondy, to je veľmi dôležité pre Európsky parlament vedieť, ktoré sú hlavné finančné nástroje pre inštitúcie e, Európsky sociálny fond, RDF, ESF teda, e, kohezné fondy, polnospodársky fond e, pre rozvoj vidieka, jednotlivé komu, teda komunitárne programy, tam sú vymenované. A už úplne na záver dva dôležité body, dôležité témy, ktoré sú horizontálneho charakteru E, zbieranie údajov, to je citlivá vec, treba e, viac e, vedieť o tom, koľko ľudí z hľadiska demografického, z hľadiska ekonomického, aj sociálneho, z hľadiska politického. Proste potrebujeme viac informácií o Romoch. Kde žijú, ako žijú, koľko ich je, aký problém, aký veľký ten problém vlastne je. A úplne na záver osvetovej kampane. Či už sa týkajú problémov romskej e, kultúry, sociálnej nerovnosti a tak ďalej. Teraz sa už naozaj trochu e, pomáhlam, ponáhlam, prepáčte. A to je vlastne všetko. Ďakujem. Ďakujem, že ste sa tak e, poponáhlali na záver, pretože naozaj je to tak, že že v Libe máme naozaj mnoho práce, veľmi nabitý program, takže musíme veľmi rýchlo napredovať, aby sme to stihli. Takže teraz dáme slovo spravodajkyni, aby reagovala na to, čo tu odznelo. Mám tu už aj zoznam rečníkov, ktorí sa chcú ešte vyjadriť. Prosím, máme tu časové obmedzenia. Ten zoznam teraz uzavriem. Ešte, ak sa chcete prihlásiť, tak prosím rýchlo. Výborne. Ešte pani Alfano sa stihla prihlásiť. Nikto ďalší už nechce. Pani Matia. Takže tým uzatváram zoznam rečníkov. Takže pani Jaroka, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ak dovolíte, najskôr sa chcem vedieť tej štúdii a potom ešte tri poznámky. Takže k prieskumu a k štúdii ďakujem pekne za vaše zistenia. Tešíme sa na záverečné výsledky. Rada by som zdôraznila, pokiaľ ide o túto predbežnú správu, že pre náš výbor je veľmi dôležité to, že nemôžeme vnímať iba tie explicitne na Romov zamerané existujúce nástroje, ale že by sme sa radi dozvedeli, aké sú k dispozícii ešte komunitárne nástroje pre túto stratégiu. Takže vy ste hovorili v tej tretej časti vášho dokumentu, v tej časti odporúčania, to je najdôležitejšie pre nás, lebo o to nám ide. Takže aké právne nástroje máme k dispozícii v rámci komunitárnej úrovne, aby táto stratégia fungovala na základe spoločného právneho základu. To je prvá vec. Druhá vec, Áno, teším sa, že sú tie správy pre jednotlivé krajiny, majú podobné charaktery, ale tieto spoločné menovatele je naozaj potrebné pomenovať a mali by sme ich vnímať v systémovom pohľade, aby sme chápali, ako sa to môže na európskej úrovni skoordinovať, ako to spraviť. To je veľmi dôležitá otázka, ktorá nás zaujíma. A ešte toho 15. novembra k tej záverečnej verzii vašej štúdie. Potrebovali sme naozaj špecifické odporúčania, pokiaľ ide o tú štruktúru ako takú a postupné vytvorenie stratégie na úrovni EÚ, ktorá by mohla fungovať ako určitý rámec na harmonizáciu krokov na využitie tých kapacít, ktoré EÚ momentálne má k dispozícii. Toto sú veci, ktoré nás zaujímajú a preto sme vás aj požiadali, aby ste vypracovali túto štúdiu. To sú poznatky, ktoré my hľadáme. Ak dovolíte, pani predsednička, neskôr sa vrátim. Alebo chcete, aby som to celé povedala na úvod? ešte tie tri veci, ktoré som chcela povedať e, v mojej pozícii ako spravodajkyňa, teraz alebo potom. Máme ešte 20 minút, hovorí pani predsedajúca, máme tu zoznam, tuším, desiatich rečníkov. Bola by som rada, keby všetci vystúpili v jednej minúte. Aj vás poprosím, ak vám stačí jedna minúta. A potom by som rada požiadala našich odborníkov, aby reagovali na záver po tom, čo všetko odznieje ak teda súhlasíte. Takže minútku ešte máte. Dobre, dobre, takže výsledky štúdie tie som už okomentovala. Ako spravodajkyňa ešte raz vrela vďaka a čakáme na vašu záverečnú správu. A ako spravodajkyňa chcem znova zdôrazniť, že tento pracovný dokument, ktorý máme pred sebou, teraz máme druhú výmenu názorov, tento dokument sa e, zameriava na vytvorenie naozaj celoeurópskej stratégie pre Romov so spoločným právnym základom. Ja som to spísala aj v dokumente, že teraz v tejto fáze nám ide o vytvorenie nejakého rámca, nejakej štruktúry spolupráce. Členské štáty, inštitúcie EÚ, všetci aktéry, rómska platforma, task force, komisia, aby všetci prispievali. Toto je teda náš cieľ. A potom ešte druhá vec. Takže áno, chceme európsku stratégiu, ale okrem toho ešte musíme všetky implikácie, ktoré to má na rôzne iné politiky, aby sme to všetko zohľadnili a je potrebné uvedomiť si, že na to, aby sme to realizovali, potrebujeme naozaj právne záväzný dokument. Členské štáty vždy všetko nasľubujú a potom svoje záväzky udržiavajú. Takže toto potrebujeme, záväzný dokument. A teraz je naozaj na čase. Sme momentálne v situácii, kedy komisia pripravuje návrh svojej stratégie. materské predsedníctvo chce prevziať odporúčania Európskeho parlamentu, je ochotné to urobiť, takže pre nás všetkých je v tejto fáze dôležité zdôrazniť to posolstvo, ktoré tu už vysielame 6 rokov, že potrebujeme skutočnú európsku stratégiu pre Rómov. A už som to povedala minulé, že sú tu štyri hlavné atribúty toto je soft law, potom socioekonomické atribúty, nielen etnická príslušnosť, potom nediskriminácia. Táto smernica by naozaj fungovala. A po štvrté, zohľadnenie teritoriality tejto sociálnej exklúzie. Toto sú tie štyri hlavné body, na ktoré hľadáme odpoveď. Ak ju nájdeme, budeme mať európsku stratégiu pre Rómov. Toto som chcela povedať, o tom vyjde v mojej správe pracovný dokument to už obsahuje a poprosím, aby ste k tomu vyjadrili, aby sme vyslali jasný signál, pretože maďarské predsedníctvo naozaj chce zohľadniť to, čo Európsky parlament si v tejto otázke myslí. Toto je všetko z mojej strany. Ďakujem pekne. No už vypočujeme si aj ďalších poslancov, hovorí pani predsedajúca, a na záver budú odborníci reagovať. Pani Weber ako prvá, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Už chcem povedať, že štúdia ako taká je veľmi zaujímavá. Tiež však musím povedať, že sa zameriava takmer výlučne na tie socioekonomické aspekty. Toto je štúdia, ktorú sme my vyžiadali. My, výbor Libe a nie výbor Empl, takže ja by som bola očakávala a pevne verím, že autori sa pohnú týmto smerom. Ja som očakávala, že tam budú aj otázky týkajúce sa ľudských práv, diskriminácie, rasizmu, vylúčenia, že aj tieto veci sa vo vašej štúdii objavia. Áno, aj naša spravodajkyňa toto všetko zakomponuje do svojej správy. A chceme naozaj komisii pomôcť v tom zmysle, že ju podporíme v snahách pripraviť stratégiu. No už v takom prípade musíme vyslať jasný signál a som si istá, že by sa nám to podarilo, keď tam zohľadníme všetky aspekty, keď sa nebudeme sústredovať na jeden jediný, ale budú tam všetky. Podľa mňa sa nachádzame v jedinečnej situácii, keď sme prišli s myšlienkou tejto správy, ten kontext bol možno iný, ale zmenil sa, či už k lepšiemu alebo k horšiemu, ale zdá sa, že komisia konečne je pripravená pripraviť strategický dokument. Takže vaša správa, správa Európskeho parlamentu sa bude ňou inšpirovať, takže vaša správa by mala obsahovať všetky tieto aspekty, aby komisia vedela, akým smerom sa v jednotlivých oblastiach vydať. Ak dĺžka správy je problematická, tak to ja vidím, tak môžeme požiadať o povolenie. Nehovoríme tu o nejakom malom probléme, hovoríme tu o veľkej veci, stratégia pre Rómov, možno najbližšie 20 ročia. Takže bola by som tak, keby sa to odrážalo aj vo vašej štúdii. A ešte jedna vec. Čo znamená zber údajov? A ako vôbec zistíme, koľko Rómov tu žije, pretože ja som sa tým zaobrala asi 15 rokov a odpovedať tú otázku bohužiaľ nemám. Ďakujem pekne, pani Gomeš, nech sa páči. Ďakujem. Áno, vaša štúdia sa mi veľmi páči. My Portugalsko nie sme vo vašej štúdii, ale vnímame tie rôzne skúsenosti politická vôľa implementovať existujúce politiky nás zaujíma, to je naozaj kľúčové. Áno, súhlasím s vami, potrebujeme európsku stratégiu, ale to nestačí. Potom potrebujeme ešte aj tú politickú vôľu na národnej úrovni implementovať túto stratégiu. Takže toto je dôležité. Španielsko to zmenilo, pretože tam bola politická vôľa. Ja nie som Španielka, ale dávam im za to zásluhy. Môžeme mať európsku stratégiu, super, ešte lepšie, ale na národnej úrovni potrebujeme tú politickú vôľu. U nás jedna vec veľmi dobre funguje, toto sú tí mediátori, sprostredkovateľia, financovaní z prostriedkov EÚ. To u nás funguje veľmi dobre a veci sa menia. Je tu jedna oblasť, v ktorej sa podľa mňa nerobí dosť. Je tam zmetok trošku a zaujímavá názor našich odborníkov. To je oblasť vzdelávania, rodová otázka. Naozaj tu bol zmetok aj u nás v Portugalsku, či by sme mali propagovať školy pre deti z rómskych rodín, plne integrované s ďalšími deťmi, ale aby rómske rodiny ak požadujú segregáciu podľa rodov, tak e, to sa dá urobiť, aby dievčatá sa učili samostatne. Ako ja s tým v zásade nesúhlasím, ale niekedy by to mohlo byť nápomocné. Tie dievčatá by potom mohli chodiť do školy, učiť sa osobitne. Takže mňa by zaujímalo, aký je váš názor na tento postup. Ďakujem. Pán Enču, nech sa páči. Mulțumesc, doamnă președintă, și eu apreciez uh, acest studiu. Este obiectiv și cuprinzător. Ďakujem pekne, pani predsednička. Dovolte mi poďakovať sa vám za túto správu. Ja si myslím, že je mimoriadne vyvážená. Nie je možné vytvárať nejakú eh, hierarchiu tieto dve, <laughs> tieto dve eh, dimenzie sú obidve rovnako e, dôležité. Chcel by som spomenúť e, ďalšiu tému, ktorá súvisí, súvisí s mojou krajinou, to je Rumunsko. E, ako hovorila kolegyňa pani Gomeš, tam je politická vôľa, existuje na všetkých úrovniach, vrátane celoštátnej úrovne, ale aj na tej regionálnej, aj na miestnej úrovni. A naozaj si to môžete overiť, môžete to europoslanci kľudne overiť aj tí, ktorí napríklad boli v Rumunsku E, pozrieť sa na situáciu e, našich rómskych občanov. Ale máme v Rumunsku ďalšiu tému, e, o ktorej tiež treba hovoriť, a to síce ako môžeme vytvoriť nejakú špeciálnu stratégiu pre Rómov, ak vieme, že väčšina obyvateľov už aj tak je v krajine chudobná kvôli, kvôli kríze a kvôli, kvôli iným problémom. Takže nie je možné my E, pripravovať e, nejakú špeciálnu e, stratégiu iba pre Romov, keď v skutočnosti aj ostatné rumunské deti odchádzajú zo školy, nedokončia školu, majú problémy v oblasti zdravotníctva, v oblasti ubytovania a tak ďalej. Čiže preto, preto si myslím, že táto stratégia musí byť e, prepojená e, na stratégiu 2020, pokiaľ ide o znižovanie nezamestnanosti a e, pokiaľ ide aj o zabraňovanie tomu, aby deti nedokončovali školy. A takisto v tejto stratégii sa musíme špecificky venovať tým krajinám, ktoré majú hľadiska ekonomického väčšie. Cornelia. Ďakujem veľmi pekne. Vielen Dank für die Studie. Ich denke, sie bringt uns in einigen Punkten weiter. Ďakujem pekne za túto štúdiu. Ak dovolíte, vyjadrím sa k trom bodom. Prvá otázka je otázka právnych základov. Ja by som bola rada, keby sme sa zamysleli nad jednou vecou, a to naozaj dôkladne potrebujeme nejaké zmeny v legislatíve EÚ, alebo potrebujeme existujúcu legislatívu len lepším spôsobom aplikovať. Potrebujeme niečo špecifické v oblasti práva, pokiaľ ide o Rómov, čo ešte potrebujeme vytvoriť, alebo nie. Možno ide o to v krajinách zmeniť národné právo, aby nedochádzalo k diskriminácii Rómov. Takže toto je potrebné si ujasniť. Takže prosím vás, je potreba zmeniť európske právo a v členských štátoch legislatívu. Toto je podľa mňa dôležitý bod, ktorý sa tiahne touto témou, či musíme zmeniť veci aj v tejto oblasti. Druhá vec. Je to politika dvoch ciest. Romov je potrebné integrovať a nie separovať. To je jasné. Aj v školách Naozaj je hrozné, ak sa v školách postupuje tak, že sú tam špeciálne rómske triedy. Toto je naozaj otrasné. Takže integrácia, neseparácia, zapojenie do určitých procesov, to je jasné. Ale na druhej strane musíme, napríklad v oblasti vzdelávania, zmeniť aj obsah vzdelávania, napríklad dejiny Rómov sa musia objavovať v školských osnovách a tak ďalej. Takže musíme zmeniť aj tú väčšinovú spoločnosť. A podľa môjho názora musíme reagovať aj na toto, prísť stimulmi v tomto zmysle. V opačnom prípade táto stratégia mm, nebude účinná. Takže sa musíme naozaj zaoberať problematikou diskriminácie. Áno, určité situácie Rómov v krajinách sú len preto také hrozné, lebo tá diskriminácia štátna, lokálna alebo zo strany určitých skupín bola nejakým spôsobom živená. Takže podľa mňa potrebujeme vo vašej správe ešte taký určitý piatý pilier, a to taký, čo sa bude zaoberať ľudskými právami. Tie chýbajú, je ich tam treba, takže aj k tomu vás poprosím vyjadriť sa. A ešte posledná vec. Ja si myslím, že sa nič nepodarí, keď od samotného začiatku, od sekundy 1, nebudú Rómovia sami zapojení. Ak tá stratégia nebude osvojená zo strany Rómov, ak oni sami neprevezmú zodpovednosť, tak e, to celé vyprchá. Všetky integračné stratégie majú takýto osud, keď obchádzajú tých, ktorých sa týkajú. Takže tento aspekt je potrebné od samotného začiatku dodržiavať. Ďakujem, ďakujem pekne, hovorí pani predsednička, teraz pani Wikström, potom pani Alfano a ešte raz poprosím, dodržiavajte časový limit jednej minúty, aby mohli odborníci ešte reagovať. No.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 Bohužiaľ, švedčina na tomto zasadnutí nie je možná. V tom prípade prejdem do angličtiny. Dobre, takže chcem sa vám poďakovať za to, že ste vypracovali túto správu. Naozaj sme si vás radi vypočuli, ale ako už povedali kolegovia, ten hlavný, hlavné zamerianie je na tie socioekonomické aspekty a nás zaujímajú aj iné veci. Historická perspektíva napríklad len z histórie sa môžeme poučiť pre prítomnosť. A tiež nám to dáva do rúk nástroje, aby sme sa orientovali do budúcnosti. U nás vo Švedsku zazneli hlasy, aby sme mali nejakú komisiu pravdy, aby sme sa my postavili naozaj tomu, ako sme sa my správali k Rómom, rok 1670, ktorý sme prijali protiromské zákony, persekúcia, diskriminácia odtedy neustále prebiehala. Takže aby sme sa s tým popasovali, musíme sa na to pozrieť hystericky. z dejnej perspektívy, takže to by ste mohli dať do vašej správy. A my ako parlament sme pokiaľ ide o situáciu Rómov, už prijali viacero dokumentov a mňa by zaujímalo, vy ste sa, pani Slovakia, spojili e, s agentúrou pre ľudské práva v tom zmysle, ako sme o to žiadali v našom uznesení? To sú naozaj podstatné otázky. Nuž, no tie metódy niekedy sú takým puzzle spájame jedno s druhým, ale podľa môjho názoru potrebujeme naozaj takú všeobecnú, všeobjímajúcu perspektívu, taký určitý maršalov plán pre Rómov v Európe. Takto to musíme aj uviesť. Teda nemôže to už byť takéto puzzle, musí to byť naozaj koherentné, konzistentné. Ďakujem pekne. Pani Alfano, potom ešte pani Matiu a potom budú hostie, hostia reagovať. Ďakujem, pani predsednička. Kolege, rispetto al fatto che sembra più un rapporto... No už kolegovia povedali, že sa to zdá, že to je skôr taká ekonomická správa, teda to som si všimla aj ja, ehm, že sú tam niečo, ktoré nás má presvedčiť, že integrácia Rómov je dôležitá, aby to pomohlo celé európskemu hospodárstvu a nie um, pretože takýmto nie, nie samotným e, Rómom, e, nie, nie kvôli tomu, že by to bolo v, v, v charte základných práv. Ja som chcela počuť niečo na túto tému, niečo o právnom základe aj nejaké údaje, pretože napríklad včera niektoré denníky priniesli také alarmujúce údaje, kde 8600 Romov, ktorých Francúzsko vyhostilo do Rumunska a Bulharska, a to bolo iba od začiatku tohto roku v Taliansku, tak podobne. Ja teda hovorím iba o tých krajinách, ktorých sa teda v posledných mesiacoch hovorí. Napríklad, čo sa v Taliansku včera stalo, nebolo žiadne, žiadne podanie na, eh, na, na, na súde v, v Miláne proti tomu, ako bývajú tým, proti tým um, kde bývali Rómovia napríklad. Nie je žiaden, žiadne konanie. Uh, ani žiadna možnosť dopravného prostriedku. Takže takéto veci ja by som chcela počuť, ako sa toto môže riešiť, právne veci. Možno takisto by som sa obratila aj na spravodajkyňu, že bolo by dobre, keby um, do toho takéto veci zahrnula E, očakávate, že vycestujete do jednotlivých týchto členských štátov, do Francúzska, prípadne do e, Talianska, čo presne urobili? Popýtate e, sa aj týchto, tieto členské štáty, že či môžu potvrdiť naozaj tie počty osôb, že toľkí ľudia boli vyhostení a tak ďalej. A ešte by som chcela povedať, že som sa dočastnila jednej Eh, delegácie, kde som bola svetkom toho, že európske inštitúcie sa vždy snažia čosi eh, rokovať, eh, zmluvy s takými krajinami ako je Líbia a podobne. Prečo riešime vždy niekoho iného problémy a prečo neriešime naše vlastné, keď my to tu máme? Čiže ja chcem, aby sme mali tu aj údaje, ktoré potvrdzujú situáciu, lebo inak sa ocitneme takisto v situácii vo Francúzsku sa teda rozšíri, alebo to, čo bolo vo Francúzsku, sa rozšíri na ďalšie štáty. Predsedníčka a e, samozrejme, že my tu nebudeme hovoriť o ľudských právach v Líbii. Ešte tu máme ďalší príspevok e, ďalšej poslankyne, pani Matiu, nech sa páči. Merci, madame la présidente. Déjà merci à notre rapporteur qui est en charge. Ďakujem pekne, pani predsednička predsedajúca, aby som chcela poďakovať spravodajkyni za prácu na tejto dôležitej téme. A tak ako aj predrečníci, vyjadrili. Ja by som chcela povedať, že táto správa si vyžaduje svoju príslušnú pozornosť aj zásluhy. Jednoducho už nastal čas, aby sme aj parlament, rada, z e, komisia sústredili sa na najdôležitejšie, na túto tému. E, myslím si, že je absolútne dôležité, aby bola ruská populácia integrovaná. Ale čo myslíme tou integráciou? To už je potom na nás, jednotlivých členských štátoch, aby sme e, pripravili programy na integráciu, ale potom je to aj na nich, aby vyvinuli úsilie. Takže, tak ako bolo povedané, je to na oboch stranách. Z oboch strán musí sa podniknúť krok. Bola som nedávno v Rumunsku Rumunsku, videla som, čo, ako to tam prebieha, čo sa tam deje. Bola som veľmi príjemne prekvapená, keď som videla, koľko a čo robí rumunská vláda na pomoc e, Rómom dostať sa do školy, zlepšiť ich e, zdravotný stav a podobne takisto je tam aj ombudsman pre rómske otázky, avšak je tam ešte stále veľmi veľa problémov pre Rumunsko, keď eh, žiada o európske peniaze. Takže myslím si, že stále je to pre nich veľmi komplikované zabezpečiť im dostatočné financovanie, takže asi by mohli si zaslúžiť podporu Rumunsko a Bulharsko, aby sa teda zjednodušeným prístup peniazom na riešenie rómskej otázky. Ďalej, v Rumunsku prebiehajú veľké tri programy pre integráciu Rómov a všetky tieto tri programy už sú pripravené, aby sa mohli spustiť, ale nemôžu, pretože ešte chýbajú akési podpisy. Takže dúfame, že komisia pomôže aby týmto krajinám, aby sa dostali k týmto prostriedkom. Ako som už aj povedala, že takisto tieto programy majú svojich vlastných eh, ombudsmanov. A takéto iniciatívy a takéto úsilia by, pri, určite budú plodné. Samozrejme otázka z škôl, je to je podstatné, nie je možné eh, mať osobitné triedy pre Rómov, to neplatí v Rumunsku, vonkoncom také triedy napríklad boli vo Francúzsku alebo v Nemecku. Takže je dôležité, aby boli Romovia integrovaní do európskej populácie. To platí vlastne aj pre zdravie a vzdelávanie všade, celoplošne. To znamená, že oni takisto musia akceptovať svoju integráciu predsednička. Žiaľ, musím vás prerušiť. Ja viem, že by ste chceli povedať viac, čo sa dá robiť. Času nemáme, takže nech sa páči, poskytnite nám prosím odpovede na tieto e, nastolené otázky. Panelisti, poprosím vás. E, mikrofón funguje, keď stlačíte tlačítko. Ďakujem pekne. Takže chcel by som poďakovať aj spravodajkyni, aj členom parlamentu a poslancom za mm, podnety a otázky. Určite to pre nás bude eh, nápomocné, keď budeme pripravať konečnú eh, správy. Ja by som chcel uvieť iba niekoľko poznámok, keďže máme málo času. A ešte dám slovo potom aj kolegyni. Prvá vec, eh, myslím si, že mal by som povedať, že téma toho, že správa sa sústreduje hlavne na ekonomické otázky, to bolo osobitná požiadavka v pož podmienkach správy. My sme boli požiadaní, aby sme sa nevenovali otázkam diskriminácie a migrácie, pretože tieto boli pokryté extenzívnym spôsobom v iných správach a my sa na tieto správy odvolávame potom, e, ktoré sa týkajú e, diskriminácie, migrácie a potom budete sa môcť pozrieť na tie ostatné správy, na ktoré sa budeme my odvolávať, e, kde sa, tieto, kde sa venujeme tejto, tento téme. E, takže preto naozaj my sme sa v našej správe sústredili hlavne na sociálno-ekonomické otázky a to hlavne v otázke integrácie Rómov, akým spôsobom integrácia prispieva k zlepšeniu ich ekonomickej situácie a zlepšeniu ich životných podmienok. E, niekto tu už aj spomenul, že je to dlhodobý proces. Proces možno bude trvať aj 20 rokov. A som si poznamenal, že niekto tu povedal, že alebo pani z Nemecka sa pýtala, že či potrebujeme zase nejaké nové zákony, zase musíme opätovne zmeniť, akým spôsobom pristupujeme k tejto otázke. je jasné, že potrebujeme, e, že máme tu teda naozaj veľmi vážny, vážny problém, čo sa to týka miliónov ľudí, ktorí žijú v extrémne marginalizovaných podmienkach a to nie je jednoducho akceptovateľné v súčasnej Európskej únii, takže musíme niečo mať. Niekto tu spomenul aj Maršalov plán, ale ja si myslím, že mm, možno by to mohol byť ten program, ktorý fungoval Cards po e, program, ktorý bol v, na západnom Balkáne po jugoslovanskej vojne. E, možno, že proste jednoducho takýto osobitný program by mal byť. E, niekto tu takisto spomínal, že bola by treba založiť e, Európsku agentúru, ktorá sa bude venovať len rómskej menšine. A je to veľká menšina, ktorá žiaľ nemá svoju krajinu a tým pádom nemá zastúpenie ako krajina a jednoducho len Európska únia bude musieť zastupovať túto populáciu a bude musieť vytvoriť zrejme osobitnú agentúru pre rómske otázky. To sa určite dá e, zabezpečiť a e, určite to bude podporené aj veľkou podporou e, zo strany členských štátov pomôcť tejto komunite. Nož v závere. Romania is a, is a poor country, so... Eh, Rumunsko určite je chudobnou krajinou a isté mnohé z problémov, ktoré, ktoré trápia Rómov, trápia aj ostatných eh, Rumunov, Bulharov a in, v iných eh, chudobných krajinách Európskej únie. Takže určite nechceme navrhovať nejaké prioritizovanie rómskych občanov nad ostatných občanov. Jednoducho otázky, e, je treba riešiť otázky dlhodobej diskriminácie. To znamená, že aby Romovia mali rovnaký prístup k vzdelávaniu a k sociálnym službám, tak ako majú ostatní občania ehm, aj štúdie, ku ktorým som sa predtým odvolával, v podstate poukázali na to, že takmer vo väčšine e, nových členských štátov e, je diskriminácia rozšírená a vlastne to naozaj je problém. Um, Niektorí hovorili o právnom kontexte alebo právnom základe. My máme aj časť v našej správe, ktorá sa týka právneho, právneho stavu, ale um, je potrebné zabezpečiť e, dodržiavanie princípu rovnakého zaobchádzania s osobou bez ohľadu na jeho etnický pôvod, e, rasu a podobne. E, to, sú, je základ, to je základ, to, to je základ nediskriminovania a to by mal byť základ všetkého. Problémom však je, že v otázkach sociálnej politiky, sociálno-ekonomickej politiky, tak sociálna politika po Lisabonskej zmluve je ešte stále zodpovednosti členských štátov, či kompetencia členských štátov tam platí subsidiarita, takže je veľmi ťažko si predstaviť nejaký spoločný európsky právny základ, ktorý by to teda mm, pre, bol nadradený nad vnútroštátnu legislatívu. Takýto spoločný právny rámec na európskej úrovni, ktorý bude právne záväzný, ťažko povedať. Ehm, ďakujem pekne. Ja by som sa teda ešte dotkla niektorých poznámok. Predovšetkým ja by som tiež chcela začať otázkou, ktorú ste položili v súvislosti s právnym základom. A to my si myslíme, že okrem tohto konkrétneho cieľa tejto štúdie, ktorá, je, sú, ktorá sa sústreďuje na určité len časti, ale vo všeobecnosti mať dobrý právny základ alebo pre právnu situáciu, to určite by bolo dobré pre Rómov, ak by sa využili všetky možnosti existencie Lisabonskej zmluvy, ktorá do určitej miery zvýšila možnosť eh, diskutovať aj o otázke, tak ako spomenul to aj kolega, napríklad sociálna politika, E, aj keď je to zatiaľ stále ešte vnútroštátna kompetencia členského štátu, odborníci z oblasti práva e, hovoria, že je tu určitý, určitá spoločná, e, spoločné pole, kde sa prekrývajú možno európske s národnými kompetenciami. Takže tam je určitý priestor manevrovací, ktorý by možno sa mohol využiť na to, aby sa pripravila taká stratégia, ktorá nebude musieť e, byť vyslovene až právne záväzným, e, alebo byť právne záväznou, pretože právne záväzná niečo to je naozaj e, veľmi niečo vážne, vyžaduje si to veľmi, veľmi, veľmi silnú politickú vôľu, Ehm, pretože tu sú rôzne veci, čo tu spadajú do, toho, do, do úvahy, pretože tu nám máme tiež spoločnú menu krajiny, kde nemáme spoločnú menu a rôzne veci, čiže to by bolo veľmi zložité, ale aspoň by bolo dobré, keby bola stratégia, ktorá by spájala viaceré veci dokopy, marginalizáciu, chudobu, a možno by sa to týkalo nie vyslovene len Rómov, ale zvyšen aj, aj iných osôb. Čiže veľmi ťažko je mať právne záväzné e, eh, legislatívu na európskej úrovni. Avšak je takisto veľká možnosť pracovať na tých možnostiach, ktoré momentálne existujú, pričom by sa zdieľali kompetencie medzi jednotlivými členskými štátmi a európskou úrovňou. Mm, takisto ďalšia vec, a to možno, že je najcitlivejšia vec, je politická ochota. A to ste všetci skoro spomenuli, že je tu stále potrebná politická vôľa každej jedného členského štátu, aby sa zaviazalo pripraviť stratégie, pripraviť zdroje k tomuto, alebo byť ochotný poskytnúť na to zdroje to ani nehovorím už o tom, že by to bolo právne závazné. Čiže je právny základ asi potrebný, aby sa zlepšila inštitúciálna kapacita pre zlepšenie koordinácie. Toto samo o sebe si vyžaduje veľmi veľa práce. Tu ešte ďalšia veci z historického pohľadu. Ehm, historická perspektíva, diskriminácia, základné práva. Ako kolega povedal, tento projekt, projekt sa naozaj netýkal týchto e, otázok, len e, sociálno-ekonomických, ale okrem toho aj tak si myslíme, že existuje určitá práca, ktorú je treba vykonať z oboch strán, tak zo strany členských štátov a EÚ, ale, ale je práca, ktorá musí byť akceptovaná právo samotnými Romami, rómskymi zástupcami, rómskymi mimovládkami, rómskymi sociálnymi organizáciami, politickými organizáciami, pretože e, história je veľmi zložitým prepojením faktorov politických, sociálnych, ekonomických. E, všetko to tam je navzájom prepojené a nikdy e, nezač, nikdy, keď budeme hľadať, že kto teda bol prvý ten, čo, čo tu spôsobil a keď to budeme hľadať ako vyníka, jednoducho nikdy sa nikam nedostaneme, či čo je, čo je čo je teda, či je chudoba, spôsobuje marginalizáciu, marginalizácia spôsobuje, že nechodia do školy, alebo že nechodia do školy, nechodia do práce. Proste jednoducho nebudeme hľadať v tomto kruhu, kde je začiatok, ale jednoducho musíme nájsť e, stratégiu na úrovni štátov Európskej únie, ale aj na úrovni byť bez Rómov je to kultúrna integrácia, tá bez nich nejde a to je veľmi dôležité a tá zahrňa obe strany. E, takisto súčasná spoločnosť dnes e, je mimoriadne pokročila, pokroková a veci, aj všetko je veľmi v vlastne zložité práve preto. A keď, e, keď chceme niečo prijať jednoduché, aj je to vždy zložité, pretože situácia, svet dnes je zložitý, čiže musia byť e, stratégie takisto komplikované. E, rečnička je prerušovaná predsedajúcou, ktorá sa ospravedlňuje, že naozaj nemáme čas. Uh, ja viem, že vám položili viacerí otázky. Ja viem, kým, prejdeme k ďalšiemu bodu, ešte by som dala slovo pánovi Balisterovi z komisie, ktorý by chcel povedať eh, niekoľko slov. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Sorry. So thanks to all for this contribution. Thank you, Madam Chair. As it was said, yes, the commission's... Ďakujem, pani predsednička. Povedali ste, že komisia pripravuje oznámenie na apríl 2011. Takisto budeme spolupracovať aj s maďarským predsedníctvom, aj so španielským, aj s belgickým. Takže ďakujem pekne E, ľuďom z londýnskej školy. Táto štúdia e, nám pomôže alebo prinesie viaceré nápady, ktoré vezmeme aj my do úvahy. A ďakujeme aj poslancom, ktorí sa vyjadrili hlavne v prospech e, z, možno, že zjednodušenia prístupu k regionálnym fondom alebo ako ich zabezpečiť možnosti rýchleho čerpania v niektorých členských štátoch. Ďakujem pekne predsedajúca. Ďakujem pekne. Chcela by som poďakovať aj vám za vašu správu, aj za príspevky. A my takisto budeme pracovať na tejto, použijeme vaše zistenia pri prípadnejšej správe. Teraz e, prechádzame na ďalší bod, situácia v oblasti základných práv Európskej únie. Spravodajkyňa Kinga Gál, nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem. Prvá výmena názorov bola ešte v apríli, ale počkáme radšej minútku, kým ostatní e, kolegovia odídu, tak aby nás nerušili. E, malá jednominútová pauza. Monika, is the first who, this Monica. Okay, I think we should, we should start. Kinga, may I ask you to, to continue? Yes. So, uh... Takže nech sa páči, môžeme pokračovať. Takže výmena názorov, diskusia k tejto téme prebehla v apríli. Už tam eh, som spomenula tému, ktorá potom bola dvakrát prebratá aj s tieňovými spravodajcami a sporecami politických skupín. A to síce, že v tejto správe ja e, vlastne ten prístup zvolím trochu netradičný a budem sa venovať e, tejto téme trochu z iného hľadiska, a to síce z hľadiska skutočnosti, že v roku 2009 Lisabonská zmluva vstúpla do platnosti a tá priniesla mnohé dôležité e, vylepšenia práve v oblasti ochrany e, základných práv. Osobne si myslím, že takáto správa e, by mala teda odzrkadľovať práve tie zmeny, ktoré nastali v oblasti architektúry základných práv. Sú to dôležité zmeny a práve preto sa teraz chceme eh, venovať eh, tejto otázke a mm, zamyslieť sa ako Európsky parlament nad zmenami eh, vyplývajúcimi zo vstupu Lisabonskej zmluvy do platnosti. Takže to som prebrala s politickými e, tieňovými spravodajcami a takisto aj poradcami jednotlivých politických skupín a preto sme e, vlastne dali podnadpis tohto, e, tohto, tejto správy, ktorý práve spomína, že e, ide o mm, prehodnotenie E, dopadu Lisabonskej zmluvy. My sme čakali e, na oznámenie komisie, ktoré nám e, pani komisárka Redingová prislúbila. A hoci môj návrh správy musel byť hotový ešte skôr, než oznámenie bolo oficiálne uverejnené, vlastne je to oznámenie, ja som si v neformálnej verzii prečítal, ale vtedy už bolo uverejnené aj oficiálne a môžem povedať, že v zásade ide tým istým smerom ako moja správa, ale e, samozrejme niektoré pozmeňovacie návrhy budem musieť sama predložiť, ktoré ozakadľujú e, oficiálne znenie toho oznámenia. Môj návrh správy, ako môžete vidieť, vychádza poprvé z toho, že tam e, pripomíname všetky predchádzajúce uznesenia Európskeho parlamentu, diskusie e, Európskeho parlamentu, otázky komisí, poslancov, ale nezachádzame tam do jednotlivých, do jednotlivých detajlov. Skôr e, sa snažíme venovať tým hlavným e, témam, ktoré potom na záver správy aj zhrnieme. keďže rozsah správy taký, aký je, snažím, snažím sa venovať najmä e, vývoju, zmenám, ktoré e, nastali v tejto oblasti po vstupe Lisabonskej zmluvy do platnosti, aby sme si vyjasnili úlohu, ktorú má každá inštitúcia zohrávať v tejto novej architektúre e, základných práv v Európe a vlastne aby, aby bolo jasné, že jednotlivé inštitúcie majú odzrkadľovať aj, e, aj prácu iných inštitúcií. Ide vlastne o to, aby všetky inštitúcie navzájom, navzájom boli informované, skoordinované a nekonali individuálne. E, spomíname tu tri piliere európskeho systému, z ktorého e, môžeme vychádzať teraz po vstupe Lisabonskej zmluvy do platnosti, teda to je charta, skladajúca charta, potom povinnosť Európskej únie vyplývajúca e, z Európskej charty e, ľudských práv. To je druhý pilier. A potom samozrejme tretí pilier to je ústavnoprávny, e, ústavnoprávna tradícia jednotlivých členských štátov. Spomíname tu aj nové povinnosti, ktoré vyplývajú z Lisabonskej zmluvy. Ďalej sa v správe pozeráme na inštitúcie, ktoré majú za úlohu implementovať túto novú architektúru Snažím sa venovať tomu, ako ja vnímam úlohu komisie v celom tomto systéme, e, v implementácii, akú úlohu má rada, akú úlohu má súdny dvor, akú úlohu má e, agentúra pre základné práva, takisto parlament a jednotlivé členské štáty, ktoré e, každý z nich má každý z nich má trochu iné pravidla, iné, inú legislatívu. E, ďalšia časť e, správy e, pojednáva o spolupráci s medzinárodnými organizáciami. To je tiež kľúčový prvok, ak chceme správne aplikovať túto architektúru základných práv. Hovoríme v tejto správe najmä o našom hlavnom partnerovi, teda o Rade, teda o Rade Európy, ale takisto aj o OSN. V poslednej časti tohto návrhu správy, ako som už povedala, sa venujem tým najviac aktuálnym e, výzvam, pretože to je pre nás kľúčová téma. Ak už raz máme istý ramec vytvorený, ak máme všetky inštitúcie k dispozícii, ktorých úloha je známa, ktorú poznajú e, a majú teda implementovať novú architektúru, tak našou úlohou je venovať sa práve tým témam, ktoré sú také e, najviac problematické, najzávažnejšie a ktoré mm, parlament e, viacejkrát v jednotlivých uzneseniach alebo diskusiách spomenul. Toľko teda k štruktúre tejto správy Samozrejme, mohli by sme teraz eh, bližšie diskutovať eh, o tom, ako ja vnímam úlohu jednotlivých inštitúcií, pokiaľ ide implementáciu, ale myslím si, že ak ten text máte pred sebou, nie je to potrebné, eh, môžeme si to prípadne spomenúť počas výmeny názorov, ale treba, aby ste vedeli, že táto správa, ak sa nemýlim, je momentálne k dispozícii iba v angličtine a francúzštine, ale čo skoro bude e, preložená aj do ostatných jazykov. Lehota na pozmeňovacie návrhy bude posledný novembrový deň, teda prepašte 9.11. E, potom e, preberieme tie návrhy počas novembra a chceme požiadať o mimoriadne stretnutie tohto výboru, tak aby sme plenárku, na plenárke to mohli stihnúť e, v decembri, e, niekedy v čase Dňa medzinárodných práv, tak ako sme o tom e, pôvodne uvažovali. Toľko k technickým otázkam. Ako som už povedala, na stretnutí tieňových správodajcov všetky pozmeňovacie návrhy vítam. Myslím si totiž, že pôjde o spoločné uznesenie, takže veľmi rada budem spolupracovať s vami a e, budem iba rada, keď sa nám podarí pripraviť taký text, ktorý celý výbor bude môcť podporiť. Ďakujem. Very much, uh... Ďakujem Kinga. Lehota na pozmeňovacie návrhy teda je 9.11. útorok a ako sme teda povedali, táto správa E, je trochu ináč koncipovaná ako správy v minulých rokoch a o to zaujímavejšie možno e, budúci pozmeňovacie návrhy. Monika Beňová, nech sa páči. E, e, máte pripomienku, potom Renata Weber. Madame Š. Ďakujem pekne, pani e, predsedajúca. Ja som vďačná, že pani e, zhrnula tieto dôležité e, zmeny v oblasti legislatívy. Chcel by som pokratulovať pani Gál, najmä v skutočnosti, že veľmi dobre splnila cieľ Spravia to síce vyjasniť úlohu, ktorú každá inštitúcia, každý mechanizmus by mal zohrávať v rámci novej architektúry základných práv v EÚ. Nemám nejaké veľké výhrady eh, voči navrhovanému textu správy, ale chcela by som zdôrazniť niekoľko dôležitých tém a chcela by som isté malé veci dodať. Poprvé, Chcela by som eh, spomenúť tri témy, ktoré podľa mňa, eh, podľa mňa, podľa môjho názoru sú dôležité a teší ma, že sú v správe spomenuté. EU po Lisabone by nemala chrániť iba základné práva svojich eh, občanov na svojom území, ale mala by byť EU aj celosvetovým lídrom v tejto oblasti externý servis, externá služba, mm, EÚ, ktorá nedávno bola vytvorená, je skvelým, e, e, skvelou príležitosťou e, túto politiku uplatňovať práve v oblasti externej politiky. Takže chcela by som podporiť taký prístup hľadiska ľudských práv, ktorý by bol uplatnený v aktivitách tej našej novej diplomatickej služby. Je veľmi dôležité, že v správe sa spomína, akú úlohu by nová diplomatická služba mohla zohrávať pri podpore ľudských práv na svete. To je prvá téma. Druhá téma, je tam správne napísané, že po Lisabone e, demokracia, ľudské alebo základné práva dostali novú, nový prejav v rámci Európskej občianskej iniciatívy, čo je nástroj, ktorý zvyšuje úlohu alebo posilňuje úlohu európskych občanov, ktorí tým pádom majú právo moc e, navrhovať európsku legislatívu. Finally, I fully endorse point... A e, zároveň podporujem bod 28. Tam e, je žiadosť, aby inštitúcie e, zvyšovali snahu, pokiaľ ide o osvetové kampane v oblasti ľudských práv, pokiaľ sa teda samotní občania uvedomia na základe týchto kampaní. Zároveň požadujem aktívne využívanie skúseností občianských e, orgánov a jednotlivých mimovládok. A takisto podporujem aj pokračovanie dobrých pracovných vzťahov s týmito e, inštitúciami pri implementácii novej architektúry základných práv a e, pokiaľ ide aj o aktivity v konkrétnych príklad, prípadoch. Vo všeobecnosti teda táto správa je podľa mňa dobrá, ale niektoré návrhy by som predsa len mala Poprvé, otázka imigrácie a azylu, konkrétne kontext e, základných práv imigrantov alebo dodržiavania týchto e, práv. To tam vôbec e, vlastne takmer v tej správe nie je spomenuté. Som presvedčená, že práve otázky azylu a imigrácie by mali byť v správe spomenuté viac rovnako dôležité a tiež nezahrnuté v správe sú veci súvisiace s bojom proti chudobe a sociálnej exklúzii. Takže ja v bode 35 by som chcela túto tému pracovne vypichnúť. Ďalšia vec, ktorú by som tam chcela dodať, e, sa týka úlohy e, komisára, ktorý je zodpovedný za spravodlivosť, e, základné práva a občanstvo. Súhlasím s bodom 19 správy, kde sa hovorí, že komisár má byť pravidelne pardon, E, pozvaný, aby sa zúčastnil v stretnutí výboru e, LIBE. Ale myslím si, že na formulovanie e, bodu 14 by sa malo rozšíriť okrem konkrétnych akcií komisára, ktoré sú tu už spomenuté, by správa mala explicitne spomínať aj úlohu komisára, pokiaľ ide o vylepšovanie informácií dostupných Eh, občanom. Ako je jasné zo stratégie, ak chceme zabezpečiť rešpektovanie charty základných práv, tak ako ju eh, v oktobri eh, teda to oznámenie prijala komisia, je potrebné, aby občania vedeli, kde sa môžu obrátiť, na koho sa môžu obrátiť so žiadosťou informácie, pokiaľ došlo k porušeniu základných práv. Napríklad komisár bude musieť vysvetliť, kedy Európska komisia môže a kedy nemôže zasiahnuť, pokiaľ ide o sťažnosti v súvislosti so základnými právami, pokiaľ tieto nespadajú pod právomoci EÚ. V charte nie je e, uvedená všeobecná právomoc komisie, pokiaľ ide o zasahovanie v oblasti základných práv. Zasahovať môže komisia iba vtedy, keď, e, keď dochádza k, e, k porušovaniu európskeho práva. Ešte by som chcela spomenúť e, možnosť dopadovej e, štúdie e, z hľadiska ľudskoprávneho všetkých nových legislatívnych návrhov. Je veľmi dôležité, aby legislatívny proces bol takýmto spôsobom monitorovaný, aby sa zabezpečilo, zabezpečilo že aj príjmané zákony naozaj sú v súlade s touto chartou. Aplikácia politiky nulovej tolerancie, pokiaľ ide o nedodržiavanie e, charty, spúšťanie e, konaní pre nedodržanie, ak sú na to dobré dôvody, to sú takisto veľmi dôležité témy. Čiže tieto e, zmeny navrhujem, ale opakujem vo všeobecnosti, túto správu podporujem a myslím, že je veľmi dobre navrhnutá a naformulovaná pani poslankyňa. E, na záver by som chcela e, dodať, že nová inštitučná, inštitucionálna architektúra bude samozrejme e, otestovaná najmä v praxi tým, e, ako e, takéto problematické príklady sa riešia. ďakujem pekne. Teraz Monika, ďakujem pekne. Chcem poďakovať pani spravodajkyni za jej prácu. Stretli sme sa už niekoľkokrát, pani spravodajkyňa plus tieňoví spravodajci a súhlasíme, pokiaľ ide obsah správy. Naozaj je to mimoriadná správa. Čakáme ešte na konferenciu predsedov, aby schválila zmenu e, nadpisu, ale to sa určite e, podarí. Ale naozaj je teraz e, dobrý čas pozrieť sa na právomoci jednotlivých štruktúr EÚ po tom, čo Lisabonská zmluva vstúpila do platnosti. Takisto nám to ako parlamentu pomôže v našich budúcich aktivitách, keď budeme vyhodnocovať situáciu Eh, ľudských práv v EÚ. Keď sa pozrieme na to, ako jednotlivé inštitúcie EÚ eh, svoje úlohy splňajú. Moja hlavná obava sa týka toho, že by eh, parlament si nechal svoje právo aj na budúce roky venovať sa hlavným témam z roku 2010. To sú veci, na ktorých sa dohodlo na stretnutí koordinátorov. Pokiaľ ide o samotnú správu, niektoré pozmeňovacie návrhy predložím. Väčšina z nich sa bude týkať práv a takisto povinností Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o ochranu e, ľudských práv v EU a nielen v EU, ale aj toho, akým spôsobom my môžeme podporovať demokraciu, ľudské práva mimo EÚ. a takisto bude mať pravdepodobne e, pár jazykových návrhov, e, aby nedošlo k takej interpretácii tejto správy, ktorá by e, pre nás nebola korektná. Napríklad píše sa tu o zákaze všetkých fóriem diskriminácie veľkých častí majoritného obyvateľstva. To je tak trošku divne naformulované, takže to sa bude snažiť pozmeniť, ale v zásade si myslím, že ten návrh je komplexný. Ďakujem, Renate. Ďalej pani Gomeš, pani Latford. Poprosím vás, aby ste e, boli stručné, pretože nestíhame, ako vždy. I'd like to, uh... Ďakujem. Ja tiež vítam správu pani Gál. Naozaj je veľmi dobrá, komplexná a myslím si, že prichádza v správnom čase. Po vstupe Lisabonskej zmluvy si veci takto ujasniť. Daj byť stručná, tak poukážem na pár vecí a potom ich predložím ako pozmaňovacie návrhy a vy už vidíte, či ich zakomponujete alebo nie. Je veľmi dôležité, aby sme tam odzrkadlili našu víziu, podľa ktorej ľudské práva sú nedeliteľné a pozostávajú nielen z politických a občianských práv, ale aj z tých kultúrnych a ďalších ekonomických. Toto je potrebné jasne uviesť. Hovorím o oceku 4, tam chyba odkaz na kultúrne práva a podľa mňa je to dôležité. V odseku 1 sa hovorí o nelegálnom držovaní väzňov. A potom máme odsek 35. Otázky základných práv v EÚ nemôžeme riešiť, ak vynecháme tie strašné veci, ktoré sa dejú za spolupráce EÚ v rámci toho programu CIA. Takže Boli tu určité medzery, takže by to malo byť zakomponované na vo vašom texte. Potom napríklad mučenie k tomu určite dochádzalo, takže bolo to aj so zapojením Európanov, respektíve Európania predtým zatvárali oči. Potom bod 6, ten je podľa mňa dobrým východiskom ale ten jazyk by mal byť zvolený tak, aby bolo jasné, že podporujeme ľudské práva, že je to s časťou podporí demokracie. Toto by malo byť takým už tým usmernením pre fungovanie zahraničnej diplomatickej služby. Naša spoločná zahraničná a bezpečnostná politika vrátane rozvojovej, nemôžu podkopávať ľudské práva. Human Rights Watch nedávno uverejnil správu, v ktorej sa hovorí o tom, že európska pomoc, teda pomoc vo všeobecnosti, ale európska pomoc Etiópii, toto je jeden z najväčších príjemcov európskej pomoci, že naša pomoc podporuje represálie na ľuďoch, vôbec nepodporuje ani rozvoj, ani ľudské práva. Takže Áno, súhlasím s vami. Pokiaľ ide o podporu parlamentov, úlohy parlamentov demokratickej kontroly, žiadali sme o to viackrát. Pani Ešton, aby nám povedala, ako je to s dohodou s Líbiou, nečakajme až do delegácie, ktorá pôjde do Líbie budúci týždeň. Tá dohoda sa finalizuje, rokovania budú pomaly ukončené. A ešte na záver, 31. Bolo by dobre spomenúť tam aj ďalšie relevantné dohováry. Áno, ja súhlasím s tým, čo povedala Monika, že je potrebné tam e, zakomponovať aj otázky týkajúce sa migrácie v rámci 35 Toto súvisí s tou CIA činnosťou, teda s tým vyšetrovaním a držiavaním je potrebné požiadať o revíziu dohod o, re, o extradícii, o vydávaní, ktoré podpísali európske vlády v čase bušovej vlády, lebo tieto dohody zrejme sú zdrojom naozaj e, Eh, aktivít, ktoré sú v rozpore s ľudskými právami a stále ešte prebiehajú. A ešte ďalšia vec, bolo by dobré, keby ste tam doplnili ešte aj otázku dohôd o readmisii. Toto úzko súvisí s imigráciou, ale aj s azylovou politikou. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz pani Latfor, nech sa páči, a potom pán Romeva i Rueda. A prosím stručne, lebo inak neskončíme na čas. Ďakujem pekne. Je to naozaj veľmi dobrý materiál obsiahnutý v tejto správe. Ja som to čítala vo francúzštine. Možno som to teda neprečtovala až tak podrobne, ale páčia sa mi komponenty Lisabonská zmluva, kto má čo robiť z inštitucionálneho hľadiska. Napríklad 23, tam sa odkazuje na to, že agentúra pre ľudské práva má byť garanciou ochrany základných práv v Európe. Ja sa obávam, že to tak zatiaľ nie je. má nás informovať o tom, čo sa e, nedeje správne, ale akože garantovať e, to nejde, to je úlohou inštitúcií a vlád a nie tejto agentúry. Hlavne som chcela povedať následovne. Viem, že sme mali v tomto výbore roky problémy s obsahom správ o ľudských právach, o základných právach a akýkoľvek pokus e, naozaj pomenovať tých vinníkov, porušovateľov bol problematický, ale mali by sme v 35-ke aspoň načrtnúť. Nemusí tam byť zoznam problémov, ktoré sú modernými výzvami, ale trošku načrtníme, kde sú rizika, kde by Európska únia alebo jej štáty mohli byť vystavené ťažkostiam. Potom je tu OC, ktorý hovorí o tom, čo Európsky parlament vo svojich rozprávach načrtol, ale to nie je v súlade s 35 tam je iba zoznam oblastí, kde musíme monitorovať pokrok Takže odsek 1 je jediný, ktorý hovorí o tých oblastiach, ktoré nás znepokojujú v Európskej únii. Nikde inde to nenájdeme. Takže by sme to tam mali jasnejším spôsobom načrtnúť to, čo nás znepokojuje, čo nás naplňa obávami. A azyl, migrácia, readmisie, to tam tiež musí byť e, uvedené, tiež vydávanie zajadcov a mučenie, tam musí byť uvedené. Áno, my sme veľmi nespokojní s tým, že nikto nikdy neskladal účty za to, čo sa stalo, tie európske krajiny, spolupráca so CIA a tak ďalej. Rada vôbec na to nereagovala nejakým jasným spôsobom. Predsednička mi už kýva, že mám skončiť ešte poviem to, že je tu trošku rozdiel medzi socialistami, sociálnymi demokratmi a liberálmi. Liberáli vždy považovali za komplikované e, ten prechod od e, politických, občianských práv k tým ekonomickým a sociálnym. Nie, že by sme neverili v ekonomické a sociálne práva, ale je ťažké ich kvantifikovať. Pokiaľ ide o politické a občianské práva, tam máme jasné štandardy, ale keď poviete, že mám právo na bývanie, na aký veľký dom mám právo, toto je naozaj problematické. Takže to sú len také prázdne vyjadrenia. Na aký typ bývania, na aký typ práce máte nárok? Toto je naozaj mimoriadne, mimoriadne problematické. Toto je tradične ten rozdiel medzi sociálmi a liberálmi. Ďakujem pekne, hovorí pani predsednička, teraz pán Romeva Rueda, potom pán Bronsen a potom to uzavrieme. A Kinga bude reagovať. Yeah, so Actually, try... Ďakujem pekne, pokúsim sa byť stručný. Nie je vôbec jednoduché pripraviť takúto správu, správu tohto typu. Vždy máte pocit, že je to moc dlhé, ale zároveň máte pocit, že tam, eh, všetko, že tam veľa vecí chýba, takže naozaj sympatizujem eh, so spravodajkyňou. Mám také štyri všeobecné myšlienky v mene mojej skupiny a predložíme ich aj formou pozmaňovacích návrhov. Poprvé, to už tu odznelo, ale chcem to zdôrazniť. K tej prvej časti je dôležité zdôrazniť dve veci. Poprvé, úloha Európskeho parlamentu a nášho výboru musí byť zdôraznená. To sme opakovali už viackrát. Je to naozaj potrebné. To musíme Otvorene musíme povedať, že Európsky parlament a náš výbor sme veľmi dôležití, že zohrávame zásadnú úlohu v oblasti základných práv. Toto by tam nemalo byť len implicit, implicitne, ale dokonca explicitne obsiahnuté. Zároveň je dôležité prepojiť vnútorné politiky a externé dopady týchto interných politík, pokiaľ ide o ľudské práva. Teda tieto majú na seba navzájom vplývajú interné na externé, externé na interné. Teda na toto prepojenie v oblasti ľudských práv je potrebné poukázať. Ďalšia vec je dôležité uvedomiť si, že hodnotenia v oblasti ľudských práv, teda že každá z práva, ktorú robí komisia, by sa mala zaobrať týmito otázkami a malo by to byť v spolupráci s našim parlamentom, s Európskym parlamentom, eh, s, našim výborom a s eh, občianskou spoločnosťou. Takže toto je tá platforma, ktorú je potrebné eh, počiaknúť v tomto kontexte. Tretia vec, tam ide o spoluprácu s medzinárodnými inštitúciami. Toto je komplikované, ale máme dobré príklady napríklad spolupráca s Radou Európy, pokiaľ ide o obchodovanie a tak ďalej. Pani Latford hovorila o otázke odseku 35. Navrhujeme, aby sme to trošku rozpracovali, tento zoznam. Táto spolupráca zo CIA, dopady, konkrétne sankcie a tak ďalej. To sú veci, ktoré by nám napomohli aj v tejto oblasti. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A ešte jeden príspevok pána Bronsa. Ďakujem. George Orwell povedal, že slobody a práva že nesmú byť popierané, upierané v demokracii sociálne práva, ktoré vznikli nedávno v eh, Norných štátoch. Eh, tieto neprišli len tak, museli sme za ne zaplatiť a išlo o eróziu slobod občianských, eh, sloboda združovania, sloboda vyjadrovania a tak ďalej. Európska únia vždy robila prednášky všetkým o ľudských právach a pritom dochádzalo z politických dôvodov k uväzňovaniu osôb. Takže je to taký, taký zvláštny rozpor. Gerd Wilders je momentálne predmetom persekúcie nie za to, že kritizoval moslimov, ale za to, že kritizoval doktrínu islámu. To sa mi zdá trošku prehnané. Takže Európska únia tri krajiny napríklad majú výnimku vrátane Veľkej Británie z charty AVKu bolo viacero prezentácií o tom, či tieto optauty sú vôbec možné a zdá sa, že to nikto nevie. Dohovor o ľudských právach onedlho bude nielen dokumentom Rady Európy, ale aj legislatívou EÚ. To znamená, že súdy v Luxemburgu a v Štrasburgu budú mať jurisdikciu. Čo sa stane? Ja som položil túto otázku o viacerých prezentáciách, ak tu bude konflikt medzi týmito dvomi dokumentami, medzi chartou a týmto dohovorom. A nikto to tuším nevie. Ďakujem. Takže Kinga, nech sa páči, môžeš reagovať. Ďakujem kolegovia za vaše naozaj konštruktívne pripomienky. Ja už som na záver môjho úvodu hovorila, že vítam pozmaňovacie návrhy. Vy mi musíte pomôcť, aby moja správa bola prijatá veľkou väčšinou a väčšina z toho, čo ste odzneli, väčšinu z toho môžem podporiť, zakomponovať. Takže ešte raz vítam vaše vzácné poznámky. Pani Beňová, pokiaľ o 35 v poriadku, musím povedať, že zdôrazňujem, že charta záväzuje členské štáty iba v prípade, že uplatňujú ľudské e, európsku legislatívu. To sa potom ešte opakuje aj v ďalších odsekoch. To som len chcela takto objasniť, ale áno, ďakujem vám a budem čakať na návrhy z vašej strany pani Weber. Áno. Už sme o tom hovorili. som toho názoru, že stojí za to zaoberať sa celou otázkou základných práv z tohto hľadiska v tejto fáze. Samozrejme, že je tam priestor pre pozmeňovacie návrhy. Objasnenie tých väčších menšín, to som trošku upresnila, boli tam nejaké lingvistické úpravy. Pani Gomeš, súhlasím s vami, že ľudské práva sú prepojené. Pokiaľ ide o odsek 4, tam súhlasím, že tam chýbajú kultúrne práva, doplníme. A odsek 35 samozrejme môžeme náležite prepracovať. Tie dohovory sú dôležité, môžeme ich tam uviesť, ale vždy je komplikované pokryť celé spektrum otázok súvisiacich s predmetom správy. Musíme prioritarizovať. Pani Latford, pokiaľ ide o agentúru pre ľudské práva, ak máte pravdu, nemyslím si, že je zárukou. Myslím, že by mala byť zárukou len pozorovania monitorovanie dodržiavania ľudských práv. Takto som to ja chcela mať v texte. Agentúra musí poskytovať inštitúciám, ktoré príjmajú rozhodnutia údaje, z ktorých tieto rozhodnutia potom budú vychádzať. Na to bola zriadená. Samozrejme, a to už som spomínala, 35 môžeme upraviť. Pán Romeva, mal pocit, že je potrebné pozmeniť odsek o úlohe Európskeho parlamentu. Na dĺžku tej správy sme to museli vypustiť. Bohužiaľ, ale ja sama predložím pozmeňovací návrh v tomto zmysle, súhlasím s vami. Áno, dôležitá je aj konzultácia s občianskou spoločnosťou, občianská platforma tu tiež podpíšem. Pán Brons, vy ste načetli otázky, na ktoré zatiaľ odpovede nie sú. Tie rôzne mechanizmy. Ale myslím, že keď ich začneme používať, tak sa tie veci jedna po druhej objasnia a nebudú prekážkou v agende, architektúre, základných práv. Takže ešte raz ďakujem za spoluprácu. Pokračujme v tomto duchu aj pri predkladaní pozmeňovacích návrhov. Ďakujem pekne, Kinga. Hovorí pani predsednička, ďakujem všetkým, ktorí vystúpili. Poďme k ďalšiemu bodu programu. Ide o vytvorenie siete imigračných styčných dôstojníkov. Pán Diaz de Mera je spravodajcom pre túto tému. O tejto správe sme hlasovali v apríli. Prebehol pred dvomi týždňami inform, neformálny trialog, ak som teda správne informovaná. Takže, pán spravodajca, poinformujte nás o aktuálnej situácii, prosím. Ale minútku ešte dáme priestor tým, ktorí opúšťajú rokovaciu sálu. Agenda item for the next one. OK. OK. OK. Then, uh, please, uh, Mr. Diaz de Mera, uh, you have the floor. Pán Díaz de Mera, nech sa páči. E, ďakujem pekne. Ja sa pokúsim byť stručný. Ako dobre viete, táto správa sa už dosť dlho naťahuje, moc dlho. A po dlhých diskusiách to vyzerá, že konečne sme E, dospeli k tomu definitívnemu kroku, pokiaľ ide o schválenie tejto správy, potrebné, e, potrebná bola vysoká miera štedrosti zo strany e, aj tieňových spravodajcov a ľudí, ktorí pripravili pozmeňovacie návrhy a chcem za to naozaj, za tú flexibilnosť poďakovať. Ako dobre viete, ide o zmenu nariadenia 377 377 2004, konkrétne e, niektorých e, článkov. Vychádzame e, z bodu 3b článkov 63 a 66 ústavnej zmluvy EÚ. Rátam s tým, že vy dobre viete, aké sú funkcie ktoré toto nariadenie, ktoré som teraz e, spomenul, 377-2004, aké teda pravomoci majú e, styční dôstojníci e, podľa tohto nariadenia. Takže aké sú ciele tejto zmeny, ktorú navrhujeme? Sú tu štyri ciele. Prvý cieľ využiť právomoci týchto styčných dôstojníkov. Chcem pripomenúť, že Frontex má iba stočných e, styčných dôstojníkov v týchto 27 členských štátov, pričom samotné členské štáty tí maj, tie majú e, styčných dôstojníkov v 133 krajinách sveta. Takže ide o to, aby sme tu e, využili tieto synergie vo forme, ktorú teraz predstavím. Treba využiť právomoci týchto styčných dôstojníkov, treba využiť informácie, výmenu informácií E, prostredníctvom Iconet. chcem pripomenúť, že Iconet e, nikdy nespracúva osobné údaje. Po tretie, dopracovať sa e, k fondom pre externé aktivity a po štvrté, vytvoriť nejaký systém podávania štvrťročných správ. Takže ako som povedal, naozaj úprimne, úprimne chcem poďakovať pani Guillaume, teda Silvii, e, za jej spoluprácu. Takisto ďakujem e, Stanimirovi, e, Ilčefovi, Franske Kelleru, Baresovej, Cecily Wilstrom a takisto aj Ellen Flotr za to, že naozaj úzko so mnou spolupracovali a že veľmi úsilne pracovali na tom, aby táto správa bola kvalitná. Ako ste pani predsedujúca, predsedujúca povedali, 30. oktobra sa uskutočnil trialog E, pričom našom, našim cieľom bolo získať informácie alebo stanoviska rady a komisia, pokiaľ ide o tie pozmeňovacie návrhy, ktoré by boli schválené, ak by e, orientatívne hlasovanie, ktoré sme uskutočnili, nebolo e, orientačné alebo fakultatívne alebo virtuálne, ale ak by bolo skutočné pripravili sa e, viaceré e, zmeny, viaceré kompromisné návrhy, ktoré máte k dispozícii, pretože máte ich tam e, jednoducho v angličtine vložené. Podľa môjho názoru tieto kompromisné návrhy v zásade splňajú očakávania, možno nie všetky, ale určite väčšinu očakávaní, ktoré tieňoví spravodajcovia v tejto veci majú. E, pripravil som teda 4 kompromisné návrhy a jedno vysvetlenie e, v, mojoj, e, v mojom dôvodovom, dôvodovej správe. Tam chcem jasne povedať, aké je naše stanovisko, stanovisko parlamentu a takisto aj nášho výboru, pokiaľ ide o, termin, o terminológiu, ktorá by sa mala používať vždy, keď hovoríme o i regulárnej alebo neregulárnej imigrácii. Chceme teda jasne povedať, že chceme odpojiť, e, rozdeliť e, termín imigrácia od slova ilegálna, neza, e, ilegálna nezákonná, pretože nezákonná imigrácia je niečo, čo sa neuvádza vo väčšine národných legislatív ako nejaký trestný čin alebo priestupok. Čiže Pozmeňovacie správy 1, 2, 4, 6 akceptujem, pozmeňovacie návrhy, pardon, a časť osmičky takisto. E, text v zásade sme e, pripravili Silvi a ja spolu. Pozmeňovacie návrhy kompromisné, tie odzrkadľujú e, aj duch pozmeňovacieho návrhu 6 pani Guillaume, sedmičky, pana Tavaresa a pani Flotra Keller, osmičky pani Flotra a Keller takisto a takisto aj čísla 9 pani Keller. S kolegami z liberálnej e, frakcie sme tieto veci e, prebrali a z pozmeňovacieho návrhu 3, kde sa hovorí o solidarite, e, teda ten pozmeňovací návrh E, by sme vlastne dali preč a zostával by otvorený tým pádom im pozmeňujúci návrh číslo 5, e, kde je, voči ktorému je veľká opozícia zo strany e, rady, pretože rada si myslí, že členské štáty nemajú povinnosť informovať parlament, pokiaľ ide o otázky, ktoré podľa nich spadajú výlučne pod ich právomoc. Preto chcem poprosiť kolegov, aby kompromisné návrhy akceptovali aby si ich osvojili a takisto, aby akceptovali tú zmenu, ktorú ja e, som teraz spomenul, pokiaľ ide o tú, o tú dôvodovú správu, tak, aby sme konečne raz a navždy mohli túto správu schváliť. E, preto by som chcela, e, by som chcel pani predsednička e, poprosiť, e, keďže jedna z našich e, frakcií má isté problémy s hlasovaním, e, pokiaľ ide o hlasovanie 15. E, tak preto by som chcel poprosiť, aby sme, aby sme boli teda ústretoví, aby sme spoločne so správou pani Gal túto správu odhlasovali v Štrasburgu pondelok po obede. Nebol by to žiaden precedens, pretože už sme to v minulosti veľakrát spravili. Tým pádom by sme splnili jeden z cieľov belgického predsedníctva, ktorý ja tiež e, zdieľam, a to síce schválenie tejto správy e, na decembrovej plenárke. To je z mojej strany všetko. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem pekne. Je pravda, že skupina SND sa stretne 15. v Budapešti, takže budeme môcť o týchto otázkach diskutovať. Prvnež budem pokračovať, chcela by som požiadať pani Bain z predsedníctva, či by chcela sa ujať slova. Nech sa páči. Eh, Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Začala by som tým, že by som sa chcela poďakovať spravodajcovi za, spravodajkyni za Šulcovi za kompromisný návrh. A tieto kompromisy sú produktom produktívnych rokovaní, ktoré sme mali na trialogu 13. oktobra. Ja žiaľ nemôžem hovoriť za celú radu, keďže ste začali hovoriť ešte len vy o tých kompromisných návrhoch medzi sebou, avšak môžem vás uistiť, že tieto veci sa dostanú na program rokovania budú na budúcu teraz schôdzu pracovnej skupiny 29. oktobra. No však môj osobný pocit je, že tieto pozmeňujúce návrhy sú krokom správnym smerom. A som si istá, že teda sa vám podarí získať podporu pre ne. Takže ako som povedala, počkáme na kompromisné návrhy od pána Diaz, Diaza de Meru a snáď sa nám podarí ich zakomponovať a e, dúfam teda, že sa nám podarí dokonca ešte e, do konca belgického predsedníctva. Predsednička teraz má slovo pán Dobo. Ďakujem szépen, elnök asszony. Ó. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcel by som veľmi poďakovať eh, pánovi spravodajcovi Diazovi Demere. No a tiež by som chcel vyjadriť nádej, že táto správa eh, bude prijatá členskými štátmi na rade a že kompromisné pozmeňujúce návrhy ich eh, budú akceptované. Predsednička Máme tu niektorých poslancov, ktorí chceli zaujať slova. Pán Kirkhope, potom Cecilia Wikström. Chairman, just... Pani predsednička, chcel by som poblahoželať eh, spravodajcovi za prácu ale jasne povedať, že vo všeobecnosti si myslím, že Európsky úrad eh, pre azyl je veľmi dobrý nápad a určite viacerí moji kolegovia by boli e, nám pomocní pri tejto práci. Len jednu vec by som chcel doplniť. Samozrejme, že ja verím, že keď chceme riešiť takéto veci, ktoré sú veľmi citlivé, musíme využiť do maxima spoluprácu medzi vládnymi agentúrami pretože zaviesť nejakú legislatívu, ktorá má zaviesť nejakú štruktúru, to je vždy také niečo, o čom sú vždy pochybnosti. A nie je isté, že či to pomôže k nejakej situácii alebo zlepšeniu nejakej situácie. My máme rôznych x eh, úradov už k dispozícii. Aj sa spomínajú v tomto texte, aj keď sa tu hovorí o vytvorení formálnej siete. Samozrejme, že máme aj úrady styčných dôstojníkov po mnohé roky ja sa pamätám, že sme mali našich styčných dôstojníkov v rôznych častiach sveta, kde rôzni ľudia chceli emigrovať do Spojeného kráľovstva z rôznych končín a v podstate ich práca, ktorú vykonávali, bola vyslovene postavená na spolupráci so zdrojovým štátom a to bolo veľmi úspešné. Takže ja si myslím, že toto by mohlo mať takýto pozitívny účinok, ak budú neustále prebiehať rokovania a budú sa vymieňať osvedčené postupy a aby to všetko mohlo fungovať oveľa efektívnejšie. E, dúfam, že to bude aj výsledok tejto konkrétnej iniciatívy. A potom ešte ďalšia vec, ktorú by som chcela povedať, aj to som asi v menšine, keď to poviem, lebo viem, že teraz to je slovo, ktoré sa v Európe používa často, je to tá neregulárna migrácia, aj keď ja viem, že slovo nelegálny sa týka slova e, skôr ako niečo, čo nie je právne v poriadku, avšak e, to neregulárne to e, vyvoláva viac otázok ako odpovedí. Jednoducho čo, to, čo nie je neregulárne, to alebo nesprávne, to je, je niečo, čo jednoducho sa musí riešiť. A keď je niečo nelegálne, tak to je jasné, že to chceme chrániť, lebo sa to týka našej bezpečnosti a týka sa to aj tých žiadateľov. Tí, ktorí sú jasne e, že, takí v tom, že splňajú e, určité podmienky, tak e, to je jedna vec, ale tí, ktorí nesplňajú tieto podmienky, tie by, tí by mali byť považovaní za nelegálnych a nie E, označovaných za niečo iné, neregulárnych a podobne e, z hľadiska ich e, stavu alebo z hľadiska ich situácie. Takže po tom, čo som toto všetko povedal, chcel by som povedať ešte raz, že spravodajca robil dobrú prácu, my ho podporíme. Predsednička, teraz Cecilia Wikström a Gil pani predsedníčka Chcela by som povedať, že som naozaj sklamaná z toho, že tu nemáme dnes švedské tlmočenie. Len keby ste to poznamenali, to treba povedať. Ďalej by som chcela poďakovať kolegovi Diazovi Demerasovi za túto prácu. Chcela by som aj poďakovať spravodajcovi za to, že zahrnul moje pozmenujúce návrhy do dôvodovej správy. Ja som navrhla zmeniť termín nelegálnych migrantov na neregulárnych migrantov, ale podľa právnej služby to, to, tejto snemovne to nebolo možné, pretože aj v zmluve sa používa termín nelegálny alebo ilegálny. Avšak podľa mňa je tu viacej, než ide o samotnú definíciu e, slova, pretože semantika je, je otázkou politickej dôležitosti a to je, tu ide o viac, než len o samotnú legalitu, či o teda to právny stav situácie, keď chceme popisovať nejakých ľudí. To znamená, že využívať nejakú, ustanoviť politickú definíciu, to je absolútne dôležité. A keďže ja nebudem nikdy akceptovať, že e, nejaký človek môže byť e, považovaný za nelegálneho, e, môžeme, pán Kirkhope, súhlasiť či nesúhlasiť, alebo zhodnúť, alebo nezhodnúť sa v tejto e, otázke. Ja sa teším aj na úzkú spoluprácu s vami k rôznym otázkam, ale v tomto prípade teraz stojím za, na, za svojím že keď e, sa teda nemohlo zmeniť ten termín, tak pán Diaz de Mera potom súhlasil s tým, že v dôvodovej správe uvedie, že sme chceli pôvodne zmeniť e, slovo ilegálny na neregulárny vrátanie základnej zmluvy a za to, mu veľmi pekne ďakujem a osobne som mu poďačná aj za svoju politickú skupinu a dúfam, že sa vám podarí rých, že sa rýchlo schváli práca pána Diaza de Mero. Predsednička, teraz už uzatváram zoznam rečníkov, lebo ešte máme ďalších štyroch rečníkov. A chcela by som vás požiadať, keby ste naozaj boli struční a dovolte mi, aby som vám mohla nejakým spôsobom zamávať, pretože sa mi zdá, že za chvíľku nám odídu tlmočníci. Takže Sylvie Gion a potom Francis Keller. No už. Ja by som tiež chcel poďakovať Eliazovi aj za to, akým spôsobom roko, rokoval o tejto otázke so spravodajcami ostatnými. Takisto by som chcela povedať niekoľko technických vecí, ktoré sa týkajú textu respektíve mala som návrhy, ktoré boli zahrnuté do textu a teraz sa mi vidí, že už je to trochu lepšie. Išlo o nejaké spolupráce medzi agentúrami, vládnymi agentúrami a Európskym parlamentom. Takže aj to, akým spôsobom bude fungovať táto sieť Takisto aj ten prístup, ktorý je v správe, ten teraz viac rešpektuje ľudské práva aj základné práva. A ja si myslím, že, bo dúfam, že to aj rada schválí. Myslím, že dnes máme za sebou už dlhý deň, takže ja som tiež pôvodne chcela hovoriť aj o terminológii, aj na tému nelegálny a neregulárny. A škoda keď hovoríme o nelegálnom pristahovalectve, myslím si, že to je úplne nesprávna terminológia, tak ako povedali aj predrečníci. A chcela by som ešte povedať, že ťažko sa mi akceptujú argumenty rady, a tu zhrniem, keď hovoria, že my sme vždy toto využívali, tak to nebudeme meniť, takýto termín ja takéto prístup nemôžem akceptovať, že ak toto bolo doteraz, tak sa to nebude meniť. Ale chcela by som ešte poďakovať pánovi Diazovi Demerovi za to, že teda umožnil tieto zmeny a verím, že máme teraz politicky korektnejší dokument. Ďakujem pekne. Predsedajúca, ďakujem pekne. Teraz Franciska Keller a potom Renate Weber. Potom na konci Sarah Latford. A ďakujem pekne, by som tiež chcela poďakovať pánovi Diazovi Demerovi za prácu. Um, ja tiež Škoda, že sme teda tie pozmeňujúce návrhy, ktoré sme predložili, neboli zapracované, pretože boli by viac e, to orientovali na ľudské práva a to je potrebné, pretože keď máte niekoho v krajine, ktorý pracuje v krajine, aby mohol e, pracovať v oblasti e, vrátenia ľudí, vrátenia osôb, tak neviem, asi by možno, že rada by sa na toto mohla pozrieť a Ďalej, čo sa týka neregulárneho, ja si tiež myslím, že by sme to nemali nazývať nelegálne pristahovalectvo, ale skôr neregulárne. Zaujímalo by ma, aká je situácia v tomto spore, kde sa nachádzame a aký budeme postupovať v tomto spore, lebo to zatiaľ nie je celkom jasné zatiaľ, ako sa to vyvíja. Predsedajúca, ďakujem pekne. Ešte Renáte Weber. Ďakujem, pani predsednička. A ja by som chcela poďakovať eh, pánovi Diazovi Demerovi za správu. Viem, že pracoval veľmi konštruktívne. Aj akceptoval všetko, čo sa akceptovať dalo. Ďalej, čo sa týka témy neregulárneho a nelegálneho ja som bola s pánom Diazom Demerom v Latinskej Amerike, stretli sme sa s našimi latinskoamerickými partnermi a vieme, aká je táto otázka pre nich citlivá. Pravda však je, že z právneho hľadiska je niečo právne a ne, alebo legálne a nelegálne, teda podľa práva a mimo práva. No možno, že by mohli byť nejaké iné termíny alebo nejakým spôsobom, ako sa toto dá obísť, je zdôrazniť, že nie ľudia sú nelegálni, ale situácia, v akej sa ocitajú, tá je nelegálna. Možno, že takýmto parafrázou by sme možno, že mohli chápať, že nie je o samotné osoby, ktoré sú nelegálne, ale ich situácia je nelegálna a tým pádom musia vlastne prekonať tú nelegálnosť situácie. Ten, ten, ten tú neprávnu situáciu. E, v každom prípade diskusia o tom, že či je to termín nelegálny alebo neregulárny, to je určite vec, ktorá zachádza za hranice tejto správy. Teraz Sarah Ledford, nuž, e, neviem, či pomôžem, pretože chcela som sa vyjadriť viac menej tak ako Renate. E, ja som tiež medzi tými, ktorí v minulosti považovali tiež termín nelegálny ľudia za problematický termín ja mám aj problém e, dokonca s nelegálnou migráciou. Mám menší problém, ako mám s nelegálnymi migrantmi, pristahovalcami, pretože to sa týka naozaj konkrétnych ľudí. A v zásade to nie je e, zločin prekročiť hranicu nelegálne. Je to administratívny priestupok ale ako taký to nie je trestný čin. Čiže bolo by treba nájsť nejaký kompromis, ktorý bude obsahovať termín nelegálnej pristahovalstva s neregulárnymi pristahovalcami. Pán Diaz de Mera. Ďakujem pekne, stručne. Ale treba zareagovať. E, ja by som sa chcel poďakovať za to, ako profesionálne a konštruktívne e, k tomu prístupuje rada. Chcel by som sa e, poďakovať aj komisii, ktorá veľmi aktívne a tiež štedro pristúpila k tejto e, téme. Chcem sa poďakovať pánovi Kirkopovi za slova, ktoré tu zazneli z jeho úst. Naozaj si myslím, že je pozitívne optimalizovať vzťahy medzi agentúrami a medzi vládami. Pokiaľ ide o otázku e, regulárny, neregulárny, ilegálny a tak ďalej, ja s vami nesúhlasím a je mi to ľúto, pretože častokrát s vami e, súhlasím v iných veciach, ale chcem zareagovať e, na to, čo povedala Cecília, e, Silvi, pani Keller, e, Sarah Latford e, a Renate. Ja som nemusel svoje pôvodné stanovisko vôbec zmeniť, pretože moje pôvodné stanovisko, ako dobre všetci viete, v rámci mojej politickej skupiny, dokonca aj mimo skupiny, je vždy používať výraz irregulárny, neregulárny a nikdy nepoužívať výraz ilegálny, nezákonný. A ako dobre viete, ak to neviete, tak vám to teraz rád poviem, e, najnovšia e, legislatíva v oblasti imigrácie v EÚ je v Španielsku e, z novembra 2009 a práve v tejto legislatíve, v tomto predpise, takým e, zvláštnym spôsobom, nie častým spôsobom, nezvyčajným, sa používajú obidva výrazy. Irregulárny a ilegálny. My sme nedosiahli všetko, ale dosiahli sme, vytvorenie intelektuálnej diskusie politickej, e, justičnej alebo teda súdnej a takisto aj semantickej. My sme teda dosiahli, aké je naše e, stanovisko. E, dosiahli vlastne informovanie o našom stanovisku. Ja súhlasím s vami, pani predsednička, že ten výraz sa netýka iba tejto jednej správy. Je to predsa výraz, ktorý sa týka, ešte len bude týkať E, mnohých ďalších správ. Toto je teda podľa mňa e, správny prístup k používaniu tohto termínu aj v budúcnosti a je dôležité, e, aby aj komisia rada dobre a pozorne počúvali to, čo v tejto veci hovorí parlament. Ďakujem. I think a very important debate. Uh, now we should uh, move on with Ďakujem za túto dôležitú rozprávu. Takže bod, ďalší bod programu je návrh komisie na presuny, vnútrokopodnikové presuny osôb. Najprv by som dala slovo zástupcovi, zástupkyni komisie pani Schmidt. Je tu. Tak nech sa páči, máte slovo a potom budeme pokračovať ďalej. Thank you very much uh, to give me this opportunity. Ďakujeme za túto možnosť eh, predložiť vám, predstaviť vám teda náš návrh vo vašom výbore. Ako viete, komisia predložila návrh 13. júla spolu s eh, um, ďalším návrhom o sezónnych pracovníkom a to bol táto návrh smernice pre v, pra, presuny pracovníkov vnútri podniku E, to je všetko v súlade s tým, aby bola dobre organizovaná migračná politika a dúfame, že toto tiež pomôže budovaniu dobrej migračnej politiky. Nášho, nášho názoru toto je potrebné, aby sme mohli zlepšiť hospodárskú súťaž a konkurencieschopnosť nášho hospodárstva, aby sme mohli splniť ciele stratégie 2020. E, vnútropodnikové presuny pracovníkov e, sú potrebné v prípade, keď sú potrebné e, určité vedomosti, ktoré nie sú k dispozícii na, lokálne. Um, E, migračná politika bude hrať naďalej dôležitú úlohu pri naplňaní chýbajúcich pracovníkov aj pri riešení demografických víziev. E, súčasné vysielanie pracovníkov v nadnárodných spoločností z krajín mimo EÚ do EÚ sa v posledných rokoch stalo kritickou témou, avšak e, naďalej zostávajú prekážky takýmto presunom a firmy mimo EÚ musia prekonať množstvo rôznych postupov, keď chcú poslať svojich pracovníkov do rôznych členských štátov. okrem toho musia zabezpečovať pracovné povolenia, a sťažujú sa, že postupy sú pomalé a zložité a je, je, sú ťažkosti pri pohybe týchto pracovníkov po členských štátoch. Preto komisia prišla s týmto návrhom, ktorý sa týka príslušníkov tretích krajín. E, týka sa to len manažerov, špecialistov a vzdelaných e, pracovníkov, ktorých na dočasnú dobu ich jeho firma presunie na územie EÚ a patria do tej istej skupiny podnikateľov podnikov čiže ich e, pobyt môže byť maximálne 3 roky pre odborníkov a manažerov, jeden rok pre vysokoškolsky vzdelaných e, stážistov a potom ďalšia, ďalší jeden rok pre pobyt ich rodiny a takisto ide o zjednodušenie mobility pre vysoko špecializovaných pracovníkov v rámci EÚ. Konkrétny e, vstup alebo bude spadať pod harmonizované podmienky pre admisiu osôb, prijímanie osôb a je, je tam možnosť zaviesť 30-dňové urýchlený postup získania alebo udelenia aj pracovného povolenia a povolenia k pobytu. E, takisto zavrhujeme aj jednodušený systém pre pricestovanie aj rodiny, takisto aby sa zabezpečila aj mobilita v rámci EÚ, jednoduchšia pre nich a aby bol jasný právny status týchto osôb. Samozrejme, tak ako to predpokladá aj zmluva, členské štáty naďalej majú kompetenciu v tom z hľadiska rozhodovania o počte takýchto transferov. Aké sú teda výhody takéhoto návrhu? To znamená, že máme spoločné pravidlá, nemusíme teraz sa dívať na 27 rôznych systémov, ale jednoducho firmy, ktoré budú e, v Európskej únii, budú mať e, sa o čo oprieť. Pomôže to takisto budovať našej znalostnej ekonomike a dúfame, že naďalej budeme tým pádom prispievať e, lákaniu investícií a vytváraniu pracovných miest v EÚ. Sme si istí, že diskusia tu v Európskom parlamente aj na rade pomôže dosiahnuť e, dobrú rovnováhu medzi rôznymi obavami, ktoré momentálne sú na stole a pomerne ambiciózny program veľmi urýchlenia postupov, pretože zatiaľ tento nový nástroj bude musieť byť e, prijatý členskými štátmi a nesmie predstavovať žiadnu možnosť na nejaké zneužitie. Predsednička, ďakujem pekne. Teraz by som dala slovo nástupcovi belgického predsedníctva, aby povedal niečo na túto tému. Ďakujem pekne, iba stručne po tej komplexnej prezentácii strany komisie. Táto Smernica bola prezentovaná na poslednej rade pre spravodlivosť na vnútro a členské štáty ju privítali. Tie nám pripomenuli podobne ako komisia teraz, že potrebujeme dosiahnuť pokrok aj v oblasti ilegálnej migrácie. Technické diskusie začali v septembri na pracovných skupinách, ale stále e, sú iba v takej počiatočnej fázi fáze pardon, e, pozície členských štátov ešte nie sú jednoznačné. Viaceré delegácie zatiaľ majú výhrady. Čiže zatiaľ e, ťažko e, dáme nejaké oznámenie, nejaké stanovisko oficiálnej rady. Ale čo si predsedníctvo poznačilo je, že, že naozaj isté problémy z celoeurópskej mobility tu vyplývajú. Tá mobilita je potrebná, ale treba ju ešte lepšie naformulovať. A budeme o tom hovoriť na ďalšom stretnutí e, tej pracovnej skupiny. Belgické predsedníctvo bude veľmi intenzívne na tejto otázke pracovať. Bude sa snažiť identifikovať hlavné problémy, e, ktoré sa môžu vyplývať. Ale samozrejme to predsedníctvo rýchlo ubieha, takže nemyslím si, že sa nám e, podarí to uzatvoriť počas našeho predsedníctva. E, ďalšie predsedníctvo bude maďarské, určite bude s tým e, pokračovať. Teraz pán Giacolino, nech sa páči, vy ste našim spravodajcom. Áno. Áno, ďakujem pekne. Ja som si veľmi pozorne vypočul, čo nám povedala komisia aj predsedníctvo, pokiaľ ide o tento návrh e, smernice, ten zapada do celého e, mm, balíčka, ktorý sa snaží zladiť e, migračné toky so skutočnými potrebami európskeho trhu, takže myslím, že ide o dôležitý dôležitý bod, pretože takéto presuny zamestnancov e, v rámci podnikov sa môžu konať nielen z tretich štátov do EÚ, ale potom, čo takýto prvý presun prebehne, potom môže dochádzať k ďalšiemu presunu v rámci alebo z jedného členského štátu do druhého členského štátu. Takže to by nám pomohlo zjednodušiť naozaj takýto návrh, e, celý e, postup. Vy ste spomenuli výhody tohto návrhu v prezentácii komisie e, sa hovorí, že malo by ísť o veľmi rýchly postup, 30 dní e, a pokiaľ e, dôjde k nejakému zamietnutiu, mal by tam byť, mala by tam byť nejaká možnosť za ruky. Samozrejme, Celá smernica o e, pracovnom povolení ešte e, je diskutovaná tu v parlamente a niektoré prvky boli zohľadené, pokiaľ ide o z, e, rodinné teda zjednocovanie. To je vec, ktorá je tam zohľadnená. A takisto treba pamätať na to, že na základe princípu subsidiarity sú tu isté E, možnosti, ktoré e, nechávame na samotných e, členských štátoch. Tak, aby niektorí vlastne zamestnanci mohli profitovať z tohto nového, nového systému. Myslím si, že to je teda užitočný prvok. Pokiaľ ide o tie časové e, lehoty, 3 roky pre manažerov a 1 rok pre odborníkov. To si musím ešte, myslím si, premyslieť. Počul som, že na rade sú na toto iné e, odlišné stanoviska, odlišné názory. Myslím, že by bolo zaujímavé si ich aj vypočuť. Budeme mať e, ešte ďalšie príležitosti k tomuto sa vrátiť a aj práve túto otázku zjednocovania, rodinného zjednocovania nejakým spôsobom uľahčiť. Pokiaľ ide od tých odborníkov, e, tí nám určite trochu tiež e, pomôžu tieto otázky ešte doľadiť. Chápem, že tu vlastne nikto už ani takmer nesedí, takže nemyslím si, že treba e, nejako veľmi ešte to preberať v nadpise tejto smernice je napísané presun, presun z jednej štruktúry do druhej štruktúry, keď hovoríme teda o presunoch, ale tu v skutočnosti ide iba o isté vyslanie, časovo obmedzené vyslanie a nie naozaj presun z A do B a možno aj e, to by sme mali neskôr v parlamentnej práci e, zohľadniť. Samozrejme, pokiaľ tieňoví spravodajcovia budú chcieť e, niečo dodať, som otvorený ich návrhom, ale myslím si, že vo všeobecnosti ten text, pokiaľ ide o reguláciu migračných tokov, pokiaľ ide o pridelovanie kvalifikovaných e, ľudských zdrojov, by sa mali e, vlastne tak relatívne svižne e, posunúť ďalej. Ja dúfam, že rada odstraní tie výhrady, ktoré momentálne spomenula. Ďakujem pekne, hovorí predsednička. Ďalší poslanci by sa k tomu chceli E, vyjasní pani Hirša, pani Hilštrom. Nech sa páči, Nadia. Danke, Ďakujem, pani predsednička. Ja si myslím, že smernica k takémuto vysielaniu v rámci koncernu, že je potrebné ju uvítať až zodpovedá štandardu, ktorý potrebujeme pre Európu, aby sme teda dostali aktuálnej situácii vo svete práce. Zaujímalo by ma, že prečo komisia rozhodla pre tých 30 dní, pretože máme 90 dní v smernici o modrej karte. Takže mňa by zaujímalo, sú tu nejaké problémy, ktoré by mohli vzniknúť vzhľadom na nerovnaký prístup, keďže je tu naozaj veľký rozdiel 30 dní, 90 dní. Druhá otázka. Môžu členské štáty infraštruktúru prezentovať tak, že rozhodnutia budú môcť byť reálne prijaté počas tých 30 dní. Je to vôbec realistické číslo? Very... Ďakujem. Pani Wikström. A pani Schmidt. Ďakujem. Ja Vystupujem za pana Muldersa, ktorý je tým spravodajcom ALDE v tejto veci, ale bohužiaľ dnes nemohol prísť. Všetky nás teší, všetky nás teší, že tento dôležitý návrh komisie konečne dostáva do parlamentu. Naozaj je to e, dôležitý návrh, a chceme mať komplexnú migračnú politiku, v ktorej sa zohľadnia aj potreby e, našich e, trhov práce na tých členských štátoch. Ako som eh, už povedal, pán Mulder chcel zdôrazniť, že nemáme rovnaké m, mm, vlastne garancie, pokiaľ ide, ako pokiaľ ide o smernicu o sezónnych pracovníkov. Tu podľa neho nie je jasne, eh, jasne napísané, či e, treba nejakým spôsobom dávať e, e, takúto, e, takúto, mm, či to je takáto potreba ako prípad sezónnych pracovníkov a to on chce zdôrazniť. Samozrejme, nejaká legislatíva v oblasti vnútropodnikového presunu je potrebná a preto chceme podporiť e, pána spravodajcu a dúfame, že e, sa tento návrh aj ľahko a rýchlo e, príjme. Ďakujem pekne. Pani Šmit, vy chcete ešte zareagovať? Áno, ďakujem. Pokiaľ ide o tú Blue Card, e, smernicu o modrej karte. E, naozaj tam e, vnútro podnikový presun nie je zahrnutý. My navrhujeme ten rýchly postup, rýchlo schvalovania, pretože títo ľudia prichádzajú iba na krátke obdobie, takže naozaj treba im to čo možno mm, najviac urychliť, tak aby ten e, postup bol rýchly, aby bol atraktívny, aby ľudia sem radi do EÚ prichádzali. Pokiaľ ide o sezónnych pracovníkov, myslím, že to teraz asi nemusím na mieste odpovedať, ale e, teší ma, e, že e, tento e, vnútropodnikový presun vo všeobecnosti je podporovaný v parlamente. Dobre, ideme ďalej a posledný bod na programe je vytvorenie Eh, respektíve, pardon, dohoda medzi EÚ a, Isla- a Islandom a Norskom uplatňovanie určitých ustanovení dohovoru z roku 2029. maja v vzájomnej pomoci v trestných veciach. A druhá dohoda tiež medzi EÚ a Islandom a Norsko, tentokrát o vydávacom konaní medzi členskými štátmi EÚ a týmito dvoma krajinami. Dáme si malú pauzu. Spravodajca e, je pán Mores e, v prvom prípade a v druhom prípade pani, teda pán Tavares. E, ten je tu, takže s druhou správou môžeme začať rovno. Rui Tavares. Yes. We wait a little bit. Do you have a time? Okay, just because of the noise. No, no. E, Mr. Tavares, can, can Pán Tavares, e, môžeme začať vašou správou? Ste tu? Takže začneme s ňou a potom prejdeme na tú ďalšiu. Ale nemáme tu zastupcu komisie. Should we wait for some uh, it's coming. It's coming? Should we wait?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 now, as far as I hear, the uh, Commission's representative is here. Then now we will discuss this. Uh... Takže máme tu už zastupcu uh, komis, takže preberieme správy uh, obi dve spolu. Budeme k tomu spoločnú rozpravu. Takže poprosím vás uh, najprv, aby ste sa vy vyjadrili, aké máte vy stanovisko a potom vystúpia spravodajci. Ďakujem. Ďakujem aj poslancom. Ako dobre viete, e, tu na, e, hovoríme o dvoch e, starých dohodách, ktoré boli ešte pred Lisabonskou zmluvou podpísané s Islandom a s Norskom. Prvá sa týka vzájomnej pomoci v trestných veciach a druhá, táto dohoda sa týka vydavacieho konania, čo je vlastne princípodobný ako európsky zatýkač. Čiže sú to staré správy, ktoré e, boli e, uzavreté, podpísané v roku 2003-2006, čiže už je to mu pár rokov. Ale ako som povedal, pred e, systémom ešte pred Lisbonom mali členské štáty možno zablokovať vlastne konanie podľa týchto dohod na základe svojich vnútroštátnych ústavnoprávnych dôvodov asi 20 členských štátov toto e, vlastne e, to svoje právo aj na rade využilo a preto vlastne samotné prijatie týchto e, dohod bolo niekoľko rokov obme, vlastne zablokované. Medzičasom, ako dobre viete, vstúpila do platnosti Lisabonská zmluva a tá obsahuje celkom nové pravidlá, ktoré sa týkajú E, uzatvárania e, nových e, dohôd s inými krajinami, takisto aj nové pravidla, pokiaľ ide o Európsky parlament na šťastie. Takže tie, stále, tie staré ustanovenia už sú neaktuálne a e, e, tá otázka, ktorú som spomínal, teda tie vnútrošetné ústavnoprávne e, záležitosti, tie vlastne už nie, to už vlastne neplatia. Preto komisia rýchlo e, pripravila návrh rozhodnutia rady, e, že na základe vlastne nové situácie, najprv tieto, e, tieto nové pravidla musím predchádzať e, súhlas Európskeho parlamentu a vlastne kvôli tomu sa dnes e, výbor e, LIBE e, e, stretáva, má sa tomu vyjadriť. Pokiaľ ide o kontext týchto dvoch e, dohôd, ako dobre viete, Európska únia veľmi úzko spolupracuje s Norskom a Islandom a to v mnohých oblastiach, najmä v oblastiach vnútorného trhu. Obidve, obidva tieto štáty sú zároveň súčasťou šengenského E, priestoru, ako okamžite uvidíte, Schengen e, voľný pohyb to automaticky prináša možnosť toho, aby občania e, sa voľne pohybovali naprieč hranicami. Takže výzvy v tomto prípade sú podobné ako výzvy, ktoré existujú v rámci európskych členských štátoch, pričom sú to výzvy, E, napríklad v oblasti kriminality, ktoré ako dobre vieme sú momentálne veľmi dôležité. Okrem toho obidve tieto krajiny sú e, vlastne zav- zaviazané šengenskou dohodou a takisto aj časťami šengenskej dohody, ktoré hovoria o policajnej spolupráci v tejto oblasti. Napríklad to sú tie slavné kompenzačné opatrenia, ktoré boli e, v šengenských dohodách e, uvedené. to všetko vysvetľuje dôvody prečo obi dve krajiny aj EÚ majú spoločný záujem na tom, aby zjednodušili postupy vzájomnej e, právnej e, pomoci a zjednodušili aj e, a urychlili vydávanie usvedčených osôb alebo osôb, ktoré, proti ktorým je vedené súdne konanie. Dohoda z roku 2003 rozširuje dohodu MLA z roku 2000, e, ktorú podpísali e, členské štáty EÚ. Niektoré z týchto ustanovení sa týkali aj Norska a Islandu, e, keďže tieto dve krajiny sú signatármi Schengenskej dohody. Ale mnohé ďalšie ustanovenia tie neboli priamo aplikovateľné. To sú práve, to je práve, tá, to je, to je práve ten rozpor, ktorý sa snažíme E, v tomto, e, v tomto predpise vlastne e, vyriešiť. Čiže ako náhle parlament a rada vlastne schvália tieto predpisy, všetky tie investigatívne predpisy medzi Islandom a Norskom a akýmkoľvek príslušným orgánom VEU môžu byť uzatvárané napríklad vypočutie nejakého svetka na súde alebo alebo odpočúvanie a tak ďalej. To všetko e, sú veci, ktoré doteraz v rámci dohovoru MLE vykonávame a po novom, po schválení tohto predpisu, tohto prvého predpisu, budeme môcť robiť aj v prípade spolupráce s Norskom a Islandom. Pokiaľ ide o ten druhý e, návrh, ten vlastne vyplýva z modelu európskeho zatýkača, čiže do istej miery e, je to okopírovanie tých mechanizmov, ktoré sú k dispozícii na základe rámcového rozhodnutia o eurozatýkači. Ide o to, aby vydávanie e, osôb e, v trestnom e, konaní bolo jednoduchšie, teda hovoríme o, ľudí, o ľuďoch, ktorí, proti ktorým je vedené súdne konanie, alebo ktorí už dokonca boli usvedčení. Celý tento postup bude menej komplikovaný, existujú ustanovenia, ktoré v zásade odstraňujú celý politický rozmer. V minulosti Samozrejme, to, to bolo politické rozhodnutie, ale teraz ten politické rozhodnutie ostraňujeme, zostáva iba rozhodnutie súdnych orgánov. E, dochádza e, k čiastočnému e, ostraneniu možnosti dvojnásobného stíhania za ten istý trestný čin. Sú tu isté e, časové lehoty, e, ktoré e, m, sú spojené s vydaním takéhoto v úvodzov, otázke eurozatýkača a v úvodzovkách eurozatýkača. To sú presne tie isté lehoty ako v samotnej legislatíve o eurozatýkači ako takom. Tie čísla sú, ten počet dní rovnaké. Ja teda si myslím, že môžeme privítať eh, čoskoré eh, prijatie týchto dvoch eh, dohôd a ich podpísanie. Už sme nakoniec vyrokovali pred viacerými rokmi, takže je naozaj na čase, aby aj vstúpili do platnosti a komisia víta aj e, novú e, situáciu po Lisabone, e, ktorá dáva nové právomoci Lisabonská zmluva Európskemu parlamentu, ktorý na základe nového článku 218 zmluvy má právo vyjadriť sa k všetkým medzinárodným dohodám. Rád zareagujem prípadne otázky poslancov. Ďakujem. Thank you, very much. Uh, before... Ďakujem. Chcem sa spýtať, uh, či zastupca rady by sa chcel tiež vyjadriť. Um, oui. Um, bien. D'abord... Uh... Áno, ďakujem, že môžem vystúpiť. Uh, predsedníctvo sa teší, že sa tieto dve dohody uzatvoria a podpíšu, sú veľmi dôležité, pokiaľ ide o naše e, vzťahy s našimi dôležitými partnermi, a to s Islandom a s Norskom. Komisia veľmi dobre zhrnula špecifické, e, špecifickú pozíciu týchto dvoch krajín, pokiaľ ide o vzťahy z EÚ, pokiaľ ide o ich účasť e, v Schengene. Chcela by som akurát zdôrazniť, že dá sa povedať, že týmito podpisom týchto dvoch dohôd vlastne dochádza k uzavretiu e, akéhosi kruhu. M, mm, rokovania sa začali ešte počas e, belgického predsedníctva, teda vlastne rokovania o eurozatýkači, e, sa začali počas e, belgického e, predsedníctva, e, pričom Norsko a Island tieto rokovania e, veľmi, veľmi, mm, veľmi e, blízko vždy sledovali tieto rokovania, ale e, vlastne Eurostikaž nebol doteraz súčasťou šengenského akia. Práve preto sme sa rozhodli postupovať takým spôsobom, ktorý by nám umožnil vlastne danú pomoc, takisto aj vydávanie medzi EÚ a medzi týmito dvoma krajinami. Čiže teraz tu máme opäť belgické predsedníctvo, preto hovorím o tom uzavretom kruhu a dúfame, že sa nám podarí túto, tieto dve dohody rýchlo uzatvoriť. Predsedajúca, poslanec Moraes tu dnes nie, takže na budúce podá svoju správu. Zostáva nám teda pán poslanec Tavares. Nech sa páči. Thank you, Madam Chair. Ďakujem, pani predsedajúca. Ďakujem ako komisii, tak aj radi za ich prezentácie. Ja sa teda zaoberám iba dohodou, ktorá vychádza z modelu európskeho zatýkača. Ide o trestné činy, na ktoré sa uplatňuje trest dlhší než jeden rok, teda dĺžka jedného roka, respektíve viac. Ďakujem pekne komisii za to vysvetlenie, prečo to trvalo tak dlho, keď sme sa dopracovali k takejto dohode. Nuž, nechcem zachádzať do podrobností, prečo teda máme európsky zatýkač, viac informácií o jeho uplatňovaní by bolo potrebných napomocných, aby sme si uvedomili, aké výhody má rozšírenie tohto zatýkača na Norsko a Island. Mám na mysli napríklad skutočnosť, ako často sa tento zatýkač vôbec používa, koľko sťažností vzniklo počas jeho používania, takže nejaká štatistika, tu by sme uvítali. A zároveň by sme mohli urobiť nejaký odhad toho, koľkokrát sa to využije v prípade Norska a Islandu. Pretože než sme mali rozšírenie platnosti tohto zatýkača, tak to celé fungovalo na báze bilaterálneho vydávania medzi Európskou úniou a týmito dvomi krajinami. Takže mňa by zaujímalo, koľkokrát došlo k takémuto bilaterálnemu odovzdaniu, vydaniu. To by nám teda umožnilo, aké dopady bude mať táto dohoda do budúcna. Mám jednu otázku konkrétneho charakteru. Ide o vec, ktorú už načetla komisia, konkrétne pokiaľ ide o hodnotenie trestného činu, aby sme sa vyhli nejakej duplicite hodnotenia tohto trestného činu, teda ako na strane EÚ, tak aj na strane tých dvoch e, krajín. Takže takéto, takáto výnimka z tohto overovania sa použije v prípade trestných činov, ktoré majú trest v dĺžke 3 roky a viac. Mohlo by to byť uvedené v tej deklarácii tejto výnimky. Konkrétne sa odvolávam na článok 3 odsek 4. V bode 13 sa hovorí o umožnení zjednodušeného vstupu a pobytu. To by ma zaujímalo, čo máte konkrétne na mysli. Ide o pašovanie, lebo je tam aj ďalší bod, ktorý sa týka obchodovania s ľuďmi. A toto by z politického hľadiska mohlo byť problémom pre niektorých poslancov, vrátane mňa, pretože obchodovanie s ľuďmi je jedna vec a zjednodušenie nepovoleného vstupu a pobytu to je iná vec, takže mňa by zaujímalo, o čo tu konkrétne ide. A ešte by ma zaujímalo, či už došlo k vyhláseniu tejto výnimky z tohto overovania v tejto konkrétnej otázke. Ak nie, tak ma zaujímalo, či ešte je lehota, či ešte stále plinie na túto deklaráciu, na toto vyhlásenie. Má ešte EÚ alebo Island alebo Norsko čas prísť s takýmto vyhlásením. A ešte to rozšírim, ak už takéto vyhlásenie bolo urobené, tak ktorých trestných činov sa týka. A týka sa to, prosím, pekne aj tohto, z, jedno, z tohto umožnenia nedovoleného vstupu a pobytu. Je to pašovanie v rámci využívania európskeho zatýkača na území EÚ. Už sa to využilo. Máme k tomu nejaké prípadové právo prípadne. Toto je moja konkrétna otázka týkajúca sa napomáhania pri nepovolenom vstupe a pobyte. To je všetko z mojej strany. Ďakujem Rade a komisii za ich prezentácie. Ďakujem pekne. Naozaj konkrétna otázka na adresu komisie, takže pán Miranda, nech sa páči. Uh, ďakujem pani predsednička, ďakujem pekne pánovi Tavaresovi za tie otázky, ktoré položil. Nuž, v prvom rade zo pár čísel na úvod týkajúcich sa európskeho týkača. Za posledné dva roky, teda nie 2010, ale 2008, v rámci Európskej únie európsky zatýkač bol použitý 14 000 krát zhruba za rok. To sú roky 2008-2009. Toto číslo zrejme prekročíme v roku 2010, ale za tento rok samozrejme ešte nemáme čísla. Pokiaľ ide o naše vzťahy s Norskom a Islandom, pán Tavares, myslím, že chcete, aby sme urobili nejakú prognózu do budúcna No už nerad by som sa púšťal do týchto zón. Momentálne môžem povedať, áno, boli tu prípady extradície medzi EÚ a Islandom, respektíve Norskom. Bolo tam viacero prípadov, konkrétne čísla nemám. Môžem vám však povedať, že právny základ to, bola rad, to bolo Dohovor e, Rady Európy z roku 1955 o bilaterálnom vydávaní, teda vychádzajúc z mojich informácií, to bolo To bolo podľa tohto dohovoru. Takže e, tieto dohody sa budú používať e, čoraz častejšie v tom zmysle, že momentálne mobilita narastá. Nielen mobilita v rámci EÚ, ale aj v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru, pretože pre občanov Norska a Islandu platia rovnaké pravidlá ako pre občanov členských štátov EÚ, pokiaľ ide o mobilitu. Takže mobilita narastá, preto je tu aj väčšia potreba zjednodušiť a urýchliť procesy vydávania, ktoré by nahradili ten starý mechanizmus extradície. Teraz k tým otázkam, ktoré ste položili, double criminality, dvojité trestné stíhanie. Ďakujem pekne, ak mi dovolíte objasniť túto otázku podľa dohôd z roku 2006. Článok 7, pardon 6 Pardon, ide o trojku. Tam ide o všeobecnú výnimku z e, dvojitého trestného stíhania. Ide o trestné činy, pre ktoré sa táto výnimka uplatňuje od vstupu tejto dohody do platnosti. Potom v článku 3 odsek 4 toto je mm, fakultatívna výnimka, Norsko alebo Island alebo členský štát EÚ môže požiadať o takúto výnimku. Členský štát EÚ prostredníctvom Európskej únie, pretože táto funguje ako zástupca svojich členských štátov, ale každý členský štát sa na ňu môže obrátiť s žiadosťou o vydanie vyhlásenia v jeho mene. Ako to momentálne vyzerá, ja som si preštudoval ten zoznam. Žiaden členský štát s výnimkou Rakúska neprišiel žiadosťou o takéto vyhlásenie. Ja som to čítal v Nemčine a moja Nemčina nie je <laughs> veľmi dobrá, ale mám pocit, že to bolo práve Rakúsko, ktoré prišlo s takouto žiadosťou. Áno, tu mi to predsedníctvo potvrdzuje. Pokiaľ ide o Island a Norsko, tie s tým nikdy neprišli. Norsko zrejme príde s takýmto vyhlásením. Nie sme si istí, či Island využije túto možnosť. Lehota žiadna neexistuje, v dohode nie je dohodnutá. Takéto vyhlásenie je možné vydať kedykoľvek. Pred aj po vstúpe do platnosti predmetnej dohody, takže lehota nebola dohodnutá Možno kolegovia z predsedníctva o tom vedia viac. Myslím, že predsedníctvo rady poinformovalo členské štáty, že sa musia v tomto zmysle rozhodnúť, čo možno najskôr. A vaša najdôležitejšia otázka tam mi zostala na záver. Toto zjednodušenie alebo napomáhanie pri um, nelegálnom vstupe na územie a pobyte na území. V každom jednom nástroje, ktorý vychádza z princípu vzájomného uznávania, tam ide o jednu z tých, tri, jeden z tých 32 eh, priestupkov, ktoré vychádzajú z tohto princípu vzájomného uznávania. Je to to isté ako obchodovanie s ľuďmi? Nemyslím si, pretože takéto obchodovanie, na to, je potre- na to sú potrebné ďalšie podstatné prvky, než len napomáhanie pri vstupe alebo pobyte na území. Obchodovanie s ľuďmi môže samozrejme obsahovať aj tento priestupok, ale je to len jedna z časti, tých, jeden z tých prvkov. Ach, prepašte, nebolo to obchodovanie, bolo to pašovanie. respektíve prevádzanie osôb O tom sa musia dohodnúť členské štáty, pretože nie všetky veci sú harmonizované. Ale pokiaľ ide o obchodovanie, áno, tam môže toho byť súčasťou e, napomáhanie pri vstupe a pobyte, ale je to vlastne iba súčasť toho, naopak to neplatí. Neviem, či sú tu nejaké precedensy na národnej úrovni, na európskej úrovni žiaden prípadové právo neexistuje. Európsky súdny dvor ešte nemal možnosť zaoberať sa týmto ustanovením a vydať rozhodnutie v takýchto otázkach. Dúfam, že som na nič nezabudol, že som vyčerpal všetky vaše otázky. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne. Ešte než to uzavrieme, obraciam sa na radu Chcete sa k tomu, prosím, vyjadriť? Oui, euh, merci, euh, merci de me donner à nouveau la parole. Ďakujem pekne za to, že mám ešte možnosť uh, vystúpiť. Myslím si, že komisia vyčerpala odpovede na položené otázky. Pokiaľ ide o predsedníctvo rady, nuž, Chcela by som povedať, že dohoda z roku 2006 poskytuje viacero možností, pokiaľ ide o tieto vyhlásenie. Niektoré členské štáty zatiaľ ešte nepovedali rade, neoznámili rade, aké majú zámery v tejto oblasti. My sme vyslali takú úpomienku, pripomienku a dúfame, že čoskoro budeme v stave tieto vyhlásenia za členské štáty pripraviť a tým pádom tú dohodu budeme môcť uzavrieť. To je všetko z mojej strany. Ďakujem. Áno, ďakujem pekne. Bolo to veľmi kvalitná rozpráva o týchto otázkach. Nič iné tu nemáme. Alebo pán Tavare, chcete sa ešte vyjadriť? Áno, áno, ja len mám otázočku, asi na radu či by nám mohli poskytnúť tieto čísla, pokiaľ ide o bilaterálne extradície medzi či už Islandom alebo Norskom a krajinami EÚ za ostatné roky. Nejakú prognozu vytvoriť nám to nepomôže, ale aspoň nám to dá prehľad o skutkovom stave, o tom, ako sa to vyvíjalo doposiaľ. Dobre, ďakujem. Keďže tu už nič ďalšie na programe nemáme, Prepačte, prepačte, pani pacenička, hovorí pán Tavares. Áno, môžeme pokračovať v užšom kruhu, ale samozrejme, ak pacient chce ešte niečo povedať, má možnosť. Áno, ja to nechcem teraz, hovorí pán Tavares, prosím písomne, do budúcna. Sorry. I think we will continue this discussion since we don't know exactly the reactions of the, uh, of the member states. Dobre, nevieme, ako budú reagovať členské štáty, potrebujeme ešte ďalšie informácie, hovorí pani predsednička, takže to ešte bude na programe dňa. 15. novembra popoludní máme ďalšiu schôdzu. Vidíme sa o tretej v ten deň. Teraz vám prajem pekný večer a ďakujem pekne za všetky príspevky, ktoré tu dnes odzneli.